Good afternoon, everyone. Dobre, popoludne prajem všetkým. Ospravedlňujem sa, že sme začali neskôr, neskôr, ale bola som na predchádzajúcom zasadnutí k ETS a táto schôdza trvala dlhšie, ako sa predpokladalo. Máte nejaké námietky? Ak nemáte, myslím, že môžeme teraz prijať bez akýchkoľvek úprav program. Áno, je to tak. Niekoľko oznamení predsedajúcej. Koordinátori sa rozhodli, aplikovať e, novú procedúru, nový postup vo forme e, príjmania pozmenujúcich návrhov k manažmentu konzervácií a kontrolných opatrení v oblasti špecifických e, rybných hospodárstiev a ich organizácie a žiadny spravodajca nie je z nášho výboru vymenovaný, takže nebude sa diskutovať o návrhu. E, jednoducho každý člen výboru ENVY môže podať pozmenujúci návrh do istej lehoty a tento pozmenujúci návrh, keď bude podaný, sa potom bude o ňom hlasovať vo výbore ENVY. Tie pozmenujúce návrhy, ktoré sa príjmú, napríklad aj ja osobne budem podávať za výbor ENVY pozmiece návrhy. 23. júna je termín tam na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. V septembri sa bude hlasovať do, vo výbore pre rybolov. E, zase v oktobri sa bude hlasovať. Druhá téma sa týka spoločného podujatia o trvalo udržateľných cieľoch. Je to 7. júna popoludní. Je to spoločné podujatie s výborom pre rozvoj, s výborom DV v rámci tzv. E, rozvojových dní. Je to príležitosť, pri ktorej budeme e, mať toto podujatie od 3.15 popoludní do 4.30 popoludní sa to bude konať a bude to v súčinnosťou s advokátmi pre trvalo udržateľné ciele. Bude tam aj norská premiérka. Pán predseda parlamentu Tajany bude mať úvodný prejav. Dúfam, že mnohí z vás sa tohto dôležitého podujatia zúčastnia. Po tretie máme mimoriadne zasadnutie. Bude to 12. júna, bude to v Štrásburgu v pondelok od 7. večer do 8.30. A to preto, aby sme si mohli vymeniť názory s podpredsedom komisie Timmermansom. Bude to štrukturovaný dialog. Na dnešok máme 21 jazykov, ktorých môžete počúvať a elektronické dokumenty vo, a vo vašej aplikácii e-meeting. Všetko, čo sa tu povie, sa vysiela cez internet. Koordinátory vám poslali elektronicky súbory. Ak nie sú námietky, môžeme ich považovať za schválené. Prechádzame teda k prvému bodu na programe, ktorým je energetická výkonnosť budov, správa pani Jatemaky, ktorú Teraz vyzývam, aby sa uzal, uzjala slova a povedala nám o tejto téme. Pani Jatemaky, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. K tejto téme aktualizácia smernica o energetickej účinnosti je súčasťou balíčka o čistých energiách. Môžeme povedať, že vlastne prebieha energetická revolúcia minulý rok 55 všetky, všetkej novej energie produkovanej na svete bola e, pôvodom z obnoviteľných energií a v súčasnosti investujeme dvakrát viacej do obnovateľných zdrojov e, energií a do ich e, výroby ako do fosílnych palív. Takže to je ten všeobecný rámec. Pokiaľ ide o detaily návrhu komisie, treba skonštatovať, že komisia zdôrazňuje a vyžaduje energetickú účinnosť budov. To je základný koncept tých návrhov. Ide teraz o to, akým spôsobom e, budeme energiu šetriť a ako e, dosiahnuť zníženie nákladov práve vďaka tejto energetickej účinnosti. Nehnuteľnosti v Európe sa postupne renovujú je jasné, že táto smernica nebude možno ju viesť do praxe zo dňa na deň, že to bude trvať naozaj dlho, je to taký dlhodobejší zámer. A pokiaľ ide o reformu v, súči, v, sú, v súvislosti s budovami a novou výstavbou, ešte pred nami ostáva naozaj veľa práce, aby sme dosiahli úspory v energiách. Musíme urobiť veľa úsilia, pokiaľ ide o chladenie alebo kúrenie e, bytov a budov. V týchto technológiách ešte musíme dosiahnuť veľký pokrok. Rovnako treba spomenúť také otázky, ako je vplyv budov na zdravie, kvalita ovzdušia v budovách a teda to by malo znamenať, že v Európe by sme mali stavať len také budovy, ktoré sú zdravé, ktoré podporujú zdravie e, obyvateľov a ktoré ho neohrozujú. Práve kvôli kvalite ovzdušia vo vnútri a podobne. Každá novopostavená budova a každá e, budova, ktorá sa renovuje, tak pri ich výstavbe a rekonštrukcii by sa mala brať do úvahy nielen energetická účinnosť, ale aj dopad na zdravie e, tých, ktorí tam budú bývať, a teda prostredníctvom kvality ovzdušia v budovách a podobne. Opakujem, je dôležité e, brať do úvahy energetickú činnosť, ale aj zdravú cirkuláciu alebo cirkuláciu e, vzduchu v budovách. Vlastná skúsenosť mojej, krajinách, v mojej krajine máme veľký problém s množstvom budov, ktoré majú zlé ovzdušie vo vnútri. Vyvinulo sa e, úsilie a investície do energetickej účinnosti a do zníženia nákladov na kúrenie, ale dobre, teraz je v mnohých budovách problémy s plesňami, s vnútornou kvalitou alebo s kvalitou vnútorného vzduchu, ovzdušia. To nás musí viesť k tomu, aby sa tam znovu renovovalo a riešilo. Takže otázka kvality vzduchu vo vnútri budov by mala byť prvorada a týka sa to nielen nás, nášho zdravia, ale súvisí to aj s nákladmi pre stavebníkov a tak ďalej. Keď som sa pripravovala na e, túto správu, E, tento typ iniciatívy na zvýšenie energetickej účinnosti, to je práve ten jeden z problematických bodov. A to je práve financovanie, e, ktoré môžeme e, takýmto spôsobom riešiť aj tie projekty vo výstavbe. Nemôžeme ani by sme nemali nútiť malé firmy, aby investovali viacej, než e, majú svoje možnosti, ale mali by sme sa posnažiť o to, aby sme e, viacej podporovali investície a perspektívy práve v tejto oblasti, pretože tieto úpravy budov tiež prinesú energetické úspory. A sú otázky, ktoré by sa tu mali nielen spomenúť, ale robí to aj komisia. Potom ďalšia otázka, e, distribúcia alebo možnosť napájania elektrickou energiou pre elektrické vozidlá. prepojiť e, to, aby tieto budovy boli energeticky účinné, moderné a zároveň, aby e, mali k dispozícii napájanie pre elektrické vozidlá. Nie som si istá, teda to prepojenie tam je, ale neviem, či je to práve táto správa, ktorej by sme sa mali venovať práve tomuto bodu. To, čo navrhuje komisia, že minimálne v každej budove by malo byť 10 e, napájacích e, centier alebo bodov pre takéto vozidla. No, mne sa zdá tento počet trochu prehnaný. Ja si myslím, že by sme mali uľahčiť podmienky pre výstavbu takýchto budov. Nesmieme zabúdať na to, že treba uvažovať, aké sú potreby a aké kapacity majú stavbári aby zrealizovali tento cieľ. Musíme sa aj pozrieť, aká je situácia na trhu a musíme túto otázku podrobnejšie preštudovať, teda koľko napájacích bodov pre elektrické vozidlá treba stanoviť, aby každá nová budova mala, aby táto investícia nebola stratová ak potom nebude trh a nebudú tieto napájacie body využívané. Takže bolo by nad tým treba pouvažovať a preštudovať to, pretože, ako hovorím, tieto povinnosti, ktoré stanovuje komisia, zdajú sa mi predsa len trošku prehnané. A myslíme na naše európske mestá, ktoré už majú plány kde sa uvažuje o takýchto napájacích miestach pre elektrické vozidla. A mali by sme sa na to pozerať globálne, mali by sme mať celkový obraz, skôr než budeme vnúcovať stavbárom, stavebným firmám nejaký povinný počet nápajacích miest. Záverom, energetická účinnosť budov samozrejme nemôže ohrozovať iné veci, ako je obyvateľnosť budovy alebo kvalita e, ovzdušia vo vnútri. Reformy a opravy na budovách sa musia realizovať veľmi pozorne, vychádzajúc z životnosti budov a zo súčasných technológií. V tejto súvislosti tam e, sa e, ukázal aj ten bod napájacích bodov pre elektrické vozidla a to by sme sa mali ešte venovať aj tomu, aby sme sledovali, aké sú sily na trhu, ale som samozrejme otvorená návrhom a veľmi pozorne si vypočujem názory tieňových spravodajcov a teším sa na stretnutia s nimi. Dúfam, že som to jasne vysvetlila. Ďakujem. Obratíme sa teraz na tieňových spravodajcov za politické skupiny. Pán Florenc, nech sa páči, bude prvý. Ja, okay. E, veľmi rád e, pohovorím, takže na úvod by som chcel poďakovať spravodajkyni od liberálov Myslím si, že nám tu prenesla veľmi zaujímavý návrh, ktorý môžem nielen podporiť, ale aj možno aj rozšíriť spoločne s kolegami. Takže samozrejme chceme e, tu, tu zdôrazniť výhody takejto energeticky účinnej politiky budov. No a určite týmto aj prispievame k zníženiu miery vypustených emisí CO2. Taktiež určite dôležité vytváranie pracovných miest v tejto oblasti, no ale pokiaľ chcete možno nejaké nové súčiastky v Kolíne, tak si nebudete objednávať z Lisabonu, takže je to aj taká lokálna úroveň, o ktorej by som chcela hovoriť. Mne sa táto správa páči veľmi z toho dôvodu, že konečne už tu hovoríme aj o európskom priemysle, ktorý taktiež produkuje veľa emisí CO2. No a za posledných 20 rokov sme hovorili ale len o prímysle a za každým, keď bolo povedané, dobre, hovoríme o mobilite, hovoríme o budovách, tak nikto nebol politicky dosť silný na to, aby to našim voličom správne vysvetlil. Takže ja si myslím, že teraz už musíme túto zodpovednosť CO2 rozdeliť na viacero účastníkov. Nede tu len o dopravu, Kolegyňa to už uviedla viacero dobrých bodov, tak je to otázka zdravia, vplyvu budov na zdravie. Toto je veľmi relevantná otázka. No a toto je skutočne dôležitá záležitosť, napriek tomu, že je taká trochu nenápadnejšia, takže nesmieme na ňu zabúdať. A čo sa týka cieľov, tak tam je to trochu komplikované. No a ja som si napríklad povedal 2050, to ešte ďaleko, a Boh vie, aké všetky možné technológie dovtedy budú e, vymyslené. No ale čo sa týka dokumentu, tak ten máme, čo sa týka cieľov. No a pokiaľ si stanovíme e, nejaké cieľ do roku 2050, tak tie ciele musia byť jasné. No a možno mnohé členské štáty chcú pokračovať tak ako doteraz až do roku 2048 a potom, keď už im budú zostávať len 2 roky, tak potom sa zlaknú a povedia si, hm, tak to už sa nám nemôže podariť. Takže treba zaručiť, že politika bude prebiehať kontinuálne, pokiaľ to bude napríklad 2% ročne, tak to je trochu málo tá zmena. Takže určite treba si tam zaplánovať nejaké milníky, taktiež finančné aspekty sú dôležité. No a čo sa týka rozpočtu, tak e, musíme mať radosť našej práce. Pretože pokiaľ nemáte svoje práce radosť, tak potom sa vám nedarí. Takže je treba nájsť aj vhodné nástroje, a ktorým by sme dali možnosť lukratívne rozpočtovať. Ja si myslím, že možnosť odpisu je určite lákavá, ale toto spadá do vnútroštátnych kompetencií Takže toto si musia poriešiť príslušné miesta. No ale musíme určite tie percentá navýšiť. Čo sa týka tých e, nabíjacích staníc pre autá, milá liberálna kolegyňa, pokiaľ si postavíte novú budovu podľa e, trhových kritérií, tak potom tam musia takto vyzerať. Ináč by to nebolo trvé hospodárstvo. Takže je treba to takto prezentovať. Je treba, tá, aby tá postavená budova bola atraktívna. Ja sa nebudem hádať o tom, či to má byť 5 nejakých staníc alebo 10. To sa nedá takto dobre posúdiť. Ale určite sa musíme k tomu pozitívne postaviť. nebudeme tam budovať nejaké celé parkovisko, s, s nabíjacími stry, ale určite je toto aj teda dôležitý aspekt. Čo sa týka e, z, aspektov súvisiacich so zdravím, tie sú dôležité, o tom už ste dobre pohovorili. No a ešte jedna vec je tu dôležitá, aby sme v tejto téme zlepšili aj informovanosť a vzdelávanie. Už v Nemecku máme dobrý systém vzdelávania, napríklad e, čo sa týka remisiel, ale čo sa týka iných oblastí, ako napríklad energetická účinnosť, tak tam taktiež ešte e, to nemáme úplne 100%, takže na to je treba potlačiť. A pani pre, spravodajkyňa, páči sa mi, že aj o tomto hovoríte vo svojej správe, takže ďakujem, budem rád s vami spolupracovať a to preto, že konečne rozdelíme e, túto, ten, túto záťaž na všetky, medzi všetkých aktérov. Ďakujem, pán Zofolia. Grazie, presidente, grazie. Ďakujem, pán predse- pani predsednička, ďakujem spravodajkyni za jej prácu. Návrh revízie smernice je veľmi dôležitý, hlavne ak berieme do úvory ten fakt, že 75 nehnuteľností v EÚ je neúčinný z hľadiska energetického. A to 40 finálnej spotreby energie je spôsobené práve z tejto energetickej činnosti a potom až 40 skleníkových plynov. Súčasná ročná miera obnovy budov je bezvýznamná, len ledva 1%, takže otázka je naliehavá. Potrebujeme e, dlhodobé zdieľané stratégie vo všetkých členských štátoch vrátane národných plánov po oblasti klímy a energii, aby sme podporili opravu a obnovu budova, aby sme ju urýchlili. Ak chceme dosiahnuť ciele energetickej účinnosti, a to vyžaduje lepšiu reguláciu a to neznamená lepšie, že znamená viacej regulácie, ale lepšiu reguláciu, zjednodušenie pravidiel, aby sme znížili administratívne náklady. Samozrejme, potrebujeme podnety, ktoré budú účinnejšie a menej fragmentované pre opravu budov. V súčasnosti je nadmerná fragmentácia a pre súkromné budovy je veľmi ťažko zložité pochopiť, ako sa k týmto podnetom dostať a podporám. A navyše aj tá politika sa líši od štátu k štátu, takže musíme nájsť správnu rovnováhu medzi e, povinnosťami na úrovni EÚ a potrebnou národnou flexibilitou. Investície do energetickej účinnosti by mali byť vylúčené z paktu stability. Nástroj, nástroj je potvrdenie energetickej účinnosti. Mnohé členské štáty poukázali na problémy pri používaní týchto nástrojov a testov. Potrebujeme predovšetkým účinnejšiu kontrolu fungovania systému vychádzajúc z dobrých príkladov niektorých európskych regiónov, napríklad e, kontroly vzoriek a tak ďalej. Pozmeňovacie návrhy spravodajkyne o potrebe e, zvýšenia kvality ovzdušia a mm, e, hygienických podmienok v budovách. Áno, poznáme veľa prípadov našich pracovisk a budov, kde pracujeme a to musí byť prostredie, ktoré by malo byť zdravé. A zároveň nesmieme zabúdať na energetickú účinnosť, či dokonca energetickú chudobu. 40 miliónov občanov v EÚ nie je schopný zaplatiť faktúru za elektriku. Teda potrebujeme spoločnú komparatívnu stratégiu, ktorá bude vychádzať zo spoločnej definície, aby sme vedeli, čo to vlastne je, ako chápeme energetickú chudobu, aby táto definícia bola jasnejšia. Treba presnejšie e, spracovať údaje o tom, ako je tento fenomén rozšírený a predovšetkým, ako mu čeliť. K tomu predložíme nejaké pozmeňovacie návrhy. Teším sa tiež z toho, že návrh komisie chce podporovať šírenie potrebných infraštruktúr na elektromobilitu a teda podporovať fungovania cirkuláciu elektrických vozidiel. A dnes sme diskutovali o tejto veci. Vymieňajme si názory o tom, aké sú najlepšie spôsoby z technického hľadiska, ako prispôsobiť budovy na E, cirkuláciu elektrických vozidel, práve tie napájacie body či stanice, káblovanie, e, stanice a tak ďalej. Diskutujme o tom, aby sme mali rýchle a predvídateľné e, inovatívne riešenia a nesmieme zabúdať aj na náklady. Nezabúdajme aj na termín vstupu do platnosti rok 2025 aj k tomuto bodu predložím niektoré pozmeňovacie návrhy. Tento proces by sa nemal týkať e, len verejných budov, ale aj e, budov v, súkromných, v súkromnom vlastníctve, verejné parkoviská a tak ďalej. Rovnako je dôležitá um, kampaň a mm, vzdelávanie verejnej mienky obyvateľov, e, neustále vzdelávanie odborníkov, ktorí pracujú v tejto oblasti a ktorí sú každodenne v kontakte s užívateľmi. Každý jeden by mal byť schopný a mal by vedieť, e, aké opatrenia môže urobiť vo svojom každodennom živote, vo svojom dome, vo svojom obchode, vo svojom byte, vo svojej kancelárii, aby dosiahol energetickú úsporu. Ja si myslím, že v tomto bode, v týchto bodoch sa nám podarí dopracovať k dobrým kompromisom. Thank you very much. I... Ďakujeme. Takže nepo, neobmedzila som vám vystúpenia, ale dohodíme sa, že možno budete každý hovoriť nejakú rozumnú dobu. Teraz pán Dürman. Nie je tu, ospravedlnil sa. Takže pani Harms, ďalšia tenová spravodajkynia. Ďakujem najprv spravodajkyni za to, že predložila správu. A na úvod by som chcela navrhnúť, aby správa o energetickej účinnosti a príslušnej smernici v oblasti budov aby sme to vždy zaradili do väčšej oblasti politiky eh, ochrany klímy a klimatických cieľov, aby sme vždy mohli posúdiť, či sme dosiahli stanovené ciele. Toto sa týka rôznych oblastí aj príslušných budov. No a pokiaľ my tu v Bruseli vytvárame predpisy, tak je treba, aby sa to doplňalo. No a chcem doplniť k tomu, čo povedal kolega Florenc. 1,4 to je momentálne e, ročná e, sazba sanácie. No a myslím si, že to nie je až príliš tak veľa, takže by určite bolo vhodné, keby sa nám podarilo tú, to trochu urýchliť, tak aby bolo vidieť, že v oblasti budov sme taktiež ambiciozni, že chceme e, prispievať k plneniu klimatických cieľov, k energetickej účinnosti. No a my za zelení si myslíme, že by bolo dobré zaručiť kontinuitu, pretože tu máme milníky a je treba tu mať nielen roky 2030 a 2050, ale aj treba tam doplniť ešte aj cieľ do roku 2040. Taktiež si myslím, že je dôležité, aby sme jasne povedali, že energetická účinnosť budov prináša eh, ešte väčšie pre, eh, výhody ako čisté šetrenie energiou a že to znamená nižší účet za elektrinu pre spotrebiteľov, budeme dovážať menej energie, zlepší sa nám kvalita vzduchu. To sa uvidí v mnohých krajinách, napríklad e, v Polsku, kde sa veľmi často ešte kúri e, uhlím. No a ešte som doplnil kolegu Florenca a podporiť ho v tom, čo povedal, že tým sa aj vypravujú pracovné miesta. Ako bojovať proti energetickej chudobe? Je o tom treba diskutovať, pretože často energetická chudoba je len iným alebo jedným aspektom všeobecnej chudoby. No a uvidíme, ako teda by k tomu mala prispievať lepšia energetická účinnosť budov, to mi nie je úplne jasné, takže treba si to objasniť. Čo sa týka elektromobility, tak teraz ešte nemôžeme asi, čo týka kablovania, stanovať nejaké ciele, ale pokiaľ budeme od začiatku stavať nové budovy alebo e, sa bude vykonávať e, dôkladná sanácia budov, tak určite je treba zaobstarať nabíjacie stanice a príslušné káble, e, tak je treba to urobiť, pretože týmto sa vytvára infraštruktúra, ktorá potom bude existovať ešte dlho a je treba podporiť elektromobilitu, tak aby sa presadila aj teda v, novo, v nových budovách, aj v sanovaných budovách, tak aby to potom neskôr nebolo príliš komplikované alebo nepotrebne príliš nákladné. No a čo týka e, návrhu komisie, tak tam sa mi zdá jedna vec problematická. Komisia hovorí o redukcii o redukcii využívania elektrickej energie a zároveň hovorí o fosilných palivách. E, samozrejme je správne sa snažiť e, využívať menej fosilných palív, ale pokiaľ v dome alebo v byte, kde máte napríklad kozúb, pokiaľ tam v tomto kozube kúrite, tak tým taktiež prispievate k emisiám CO2. Takže či už hovoríte o e, drevených peletách alebo o Eh, obnoviteľných energiách, tak eh, vždy tá energia musí byť energeticky účinne využívaná. Takže to je z mojej strany všetko. Thank you. Um... Ďakujem, pani Evi. Ďakujem, pani predsednička. Ja ďakujem kolegyni Jeten Maki za jej prácu. Návrh stanoviska zahrňa aj naše úvahy z prvej schôdze, ktorá sa konala medzi tieňovými. Ďakujem jej. Ja zdieľam prístup spravodajkyne, že zdôrazňuje aspekty, ktoré už predrečníci spomenuli, potreba, že potrebujeme žiť v zdravom prostredí a že musíme podporovať cirkuláciu elektrických vozidiel, takže my sme za oba tieto aspekty, aby boli prepracované a prehlbené počas našich prác ale mám pocit, že vo všeobecnosti návrh stanoviska, ale aj návrh komisie nie je dostatočne ambiciózny. Mal by to byť návrh, ktorý by mal pozerať oveľa ďalej do budúcnosti. A keď sa pozrieme na to, čo je teraz na stole, tak to tak nie je. Chýba tam jasná definícia cieľu, ktorý sme si dali, alebo toho cieľa, a síce dekarbonizáciu nehnuteľností do roku 2050 v EÚ, ale neidentifikujeme, nešpecifikujeme, aké sú konkrétne činnosti, ktoré treba urobiť, aby sme tento cieľ dosiahli. Čo to znamená dekarbonizácia? Znamená nulové emisie, znamená znížiť emisie a musíme kvalifikovať presne teda, čo to znamená aj e, dekarbonizovať e, nehnuteľnosti do roku 2050. Treba drasticky znížiť spotrebu energii, nehnuteľnosti, viacej používať obnoviteľné zdroje energii a integrovať nehnuteľnosti do energetického systému, ktorý vychádza z obnoviteľných energií a preto by bolo užitočné, keď už sme vo výbore MVEP a máme túto úlohu aj povinnosť zvýšiť ambicioznosť návrhu, tak by sme mali e, dať napríklad minimálne e, požiadavky pre účinnosť budov, budov. To by mohla byť cesta, ktorou sa vybrať. A súhlasím s tým, čo povedal kolega Cofoli, pokiaľ ide o investície v tejto oblasti, a energetická rekvalifikácia a opravy budov. To by sa malo odrátať z tých výpočtov z paktu stabilit. Všetci to vieme, stále sa to opakuje, že ako sa tieto investície navracajú strednodobo alebo krátkodobo, takže je to téma, na ktorej by sme sa mohli dohodnúť. Ďalšia dôležitá vec, a hovorí to aj komisia, nedostatok celkového obrazu súčasných nehnuteľností v Európe, ktoré treba rekonštruovať. Hm, to, že nie sú údaje, to spôsobuje, že investície sú neisté, A keď chceme ísť cestou rekonštrukcie a rekvalifikácie, je zložité e, urobiť to bez e, dôveryhodných údajov. Súhlasím s kolegom Florencom, dopad týchto prác na zamestnanosť, ale skutočne tá veľká vec, ktorú treba urobiť, je práve toto investovať do rekvalifikácie a opravy budov pretože to prináša e, skutočne zamestnanosť e, namiesto veľkých verejných prác, ktoré sa robia. Áno. Ďalšou rečničkou je pani Dornáno. Ďakujem, pani predsednička. Oceňujem prácu spravodajkyne. K revízii smernice 2010 o energetickej účinnosti budov je to realistický výber, ktorý vyžaduje určitý manévrovací priestor na národnej úrovni, ale ľutujem, že finálny návrh komisie nie je vždy koherentný, hlavne v elektromobilite a v povinnostiach pre staviteľov tie sú prekvapujúce, ale to priamo neprispieva k energetickej účinnosti budovy e, inštalácie, ktoré sú požadované, sa systematicky nedajú odôvodniť a majú veľký finančný dopad. Takže tu by mal mať e, buď verejné orgány alebo firmy väčšiu možnosť a väčší manevrovací priestor. Naopak, komisia nie je veľmi ambiciozná v otázke e, energetickej chudoby, ktorá sa týka 10 európskych domácností. Rovnako je dôležitý ten pojem e, zdravých nehnuteľností či budov, a to by mala byť naša priorita. Je naliehavé, aby sme prišli s finančnými riešeniami, hlavne pre súkromné, hlavne teda pre e, byty a nehnuteľnosti určené na bývanie. Ide o investície, ktoré sú veľmi vysoké pre súkromné osoby a mali by sme stanoviť určité kritériá na financovanie takýchto projektov. Takýto fond by konkrétne prispel k zvýšeniu kvality života európskych občanov a naša politická skupina v tomto zmysle pripraví pozmeňovacie návrhy. Um, uh, Máme tu teraz členom tohto výboru, ktorí sa chcú ujať slova. Prvou je pani Šurpirik. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ja by som chcela poďakovať 75 našich budov ešte stále nie sú ekologicky ústretové. Nemohli by sme začať našimi vlastnými budovami parlamentnými, hovorí pani Šrejer Pierik. Keď navštevníci prichádzajú do prehriatých miestností, tak eh, by sme si možno mohli eh, najprv pozametať pred vlastným prahom, kým začneme zbytočne regulovať celú Európu. To je moja prvá poznámka. Po druhé, v Holandsku Máme veľa dočinenia s týmito témami. Pokúšame sa podporovať súkromné iniciatívy na efektívnosť budov, aj verejné. Ale ako sa dostať k financovaniu z EFSI? To je treba špecifikovať presne. Hovoríme tu o personále. Nemáme dosť murárov, kúrenárov. Jednoducho odborníkov v sektore stavebníctva a pritom je vysoká umrtnosť v tomto sektore, pretože sú ľudia jednoducho nekvalifikovaní a pracujú na stavbách. Takže najprv si pozamätajme pred vlastným hlavom a, eh, prahom a začneme s našimi budovami v Bruseli, v parlamente. Ďakujem vám, hovorí pani predsedajúca. Eh, pán Danton. <coughs> Ďakujem, pani predsednička. Ja by som rád poďakoval spravodajkyni za vynikajúcu prácu a pridám sa k slovám tieňového našej politickej skupiny pána Florenca. Vrátil by som sa k dvom bodom. Prvý sa týka nedostatku informácií pre spotrebiteľov a majiteľov. Táto otázka energetických vedomostí sa obie, obmedzuje na len dva či tri druhy prác, ale to vyžadruje aj oveľa väčšie technické potreby a my by sme mali ale spustiť e, také kampane práve v týchto otázkach, aby vedeli, o čo ide a čo je možné urobiť. A potom aj otázka vody. Voda v budove, aj voda je veľký spotrebiteľ energie. Aj tu by sa mohol dosiahnuť veľký pokrok, hlavne v znížení spotreby energie lepšou reguláciou tlaku vody, e, dizajnu inštalácií a vodných inštalácií v budovách. A na to všetko treba myslieť na úvod napríklad e, systémy motorov, e, čerpacích zariadení, e, čerpadiel a práve e, ten tlak vo vodnom obehu potom spôsobuje to, ak ten tlak nie je správne nastavený, tak to spôsobuje oveľa väčšiu spotrebu elektrickej energie čerpacích zariadení. Takže aj tam by sme mohli dosiahnuť významné úspory v spotrebe energií. Líze. Ďakujeme, pani. Pán Líze. Ďakujem vám pekne za slovo. Ďakujem aj pani spravodajkyni Podporil by som mnohé z toho, čo tu odznelo, ale jedna vec, ktorú treba vyjasniť, je, že v sektore stavebníctva existuje obrovský potenciál, najmä čo sa týka redukovania emisí CO2. Je to potenciál, ktorý sa často prehliadá. Môžeme tu hovoriť o elektrine, o redukovaní emisí, zabezpečení bezpečnosti dodávok, pretože ešte stále sme e, závislí od regiónov, ako je napríklad Rusko alebo arabské krajiny, e, čo sa týka ropy a zemného plynu. Pri zohrievaní, kúrení sa využíva uhlie, ropa, plyn. Uhlie je tzv. špinavé, palivo a ropa a plyn zase sú z problematických oblastí. Potrebujeme preto zainvestovať do sektoru stavebníctva, aby sme znížili riziko úniku uhlíka. Naozaj pri ETS sa snažíme byť veľmi prísni, nechceme, aby nám uhlík unikal, ale každé jedno euro, ktoré je zainvestované, môže vygenerovať pracovné miesta pre miestnych ľudí. Dovolte mi ilustrovať to príkladom. Mienim predložiť v tomto zmysle aj pozmenujúci návrh. Sú veľmi jednoduché technické riešenia pre budovy. Od 70. rokov sa členské štáty o ne pokúšajú a takisto sa to prelieva aj do iných oblastí, napríklad inteligentné termostaty. Ak máte inteligentnú reguláciu nastavovania teplot v miestnostiach, v budovách, ak sa využívajú systémy, ktoré sú efektívnejšie, niektoré sú presnejšie, niektoré nie sú presné, pretože prehrievajú budovy, ale to máme faktor vetra. Jednoducho moderné termostaty. To je jednoduché opatrenie, ktoré sa čoskoro samé zaplatí do 6 mesiacov do roka a 19 až 30 nákladov na kúrenie je možné ušetriť týmto spôsobom. A toto samozrejme má dopad na energetiku a takisto emisie CO2. 15,3 miliónov aut. To je ďalšia téma. Hovoríme tu o emisiách, to sú e, percenta. Predst- predstavte si, že môžeme ušetriť ekvivalent 15,3 milióna aut, keď by sme ich nahradili elektromobilmi. Predstavte si to číslo, to už nebudú percenta. Povedali to aj predrečníci. Potrebujeme, aby niekto na to seriózne zareagoval. Pán Sovelie, pani Evi spomenuli problematickú povahu paktu stability. Samozrejme, to my tu nevyriešime v výbore pre životné prostredie, ale máme tu aj iné finančné nástroje, ktoré sú k dispozícii. Energetická politika je tiež témou, problematickou témou. Musíme e, poskytnúť odpovede domácnosti, ktoré sú ohrozené energetickou chudobou, by mali byť adresne oslovené mm, tak, aby mohli používať metódy na šetrenie energiou. Toto by bol dobrý spôsob, ako riešiť tieto záležitosti energetickej efektívnosti a politiky. Ďakujem. Pani predsedajúca, ďakujem. Ďakujem za slovo, hovorí pani Dali. Pán Líze by som pána Lízeho by som aj ja rada podporila a ešte zdôraznila to, čo povedal. Budovy to sú výzvy a treba to riešiť na najvyššej úrovni ambícií, ale zároveň neortodoxne. Ja súhlasím s kolegom Lízem, inteligentné technológie sú kľúčom k riešeniu, treba tlačiť, aby sa šírili a možno by to mala riešiť aj nová smernica. Považujem inteligentné technológie, automatizáciu budov, kontrolu automatizovaním za inteligentné investovanie, ktoré môže viesť k významným úsporám. V tomto môžeme urobiť niečo dobré. Ďalšia vec. Členské štáty musia mať stratégie na renovácie ambiciozne a komplexné, ale zároveň musia vypracovať konkrétne akcie pre aktivity pre konkrétne budovy relevantné pre životný cyklus budov a zároveň treba zabezpečovať prístup k informáciám a finančným nástrojom, ktoré sú dostupné v súvislosti s energetickou renováciou pre spotrebiteľov. V tomto zmysle by som odporúčila posilnenie odporúčaní pre národné dlhodobé stratégie renovovania budov. Ešte niekoľko vecí. Myslím si, že potrebujeme zajsť ešte ďalej v tejto smernici. Je tu aj reforma certifikátov, certifikátov o energetickej výkonnosti, ktoré súvisia aj s plánmi budov a operačnou výkonnosťou budov. A ešte chcem viazať na to, čo povedal Damiano Zofoli. Je tu schéma, pilotná schéma, o ktorej si myslím, že to je niečo, kde sa môžeme poučiť e, z toho, ako sa to už urobilo, aj európske inštitúcie, aj rezidenčné, motivačné, finančné nástroje platobné schémy. Toto treba preskúmať aj v súvislosti s e, novou smernicou, aby sme zabezpečili, že zabezpečíme vznik takého balíčka, ktoré zahrnie inteligentné technológie v stavebníctve. Ďakujem. Ďakujem vám. Za Európsku komisiu sa nám teraz prehovorí pán Háca. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem spravodajkyni za zaujímavú úvodnú diskusiu k tejto téme. Naozaj je to podnecujúce, keď vieme, že budeme s parlamentom spolupracovať na tomto návrhu a parlament poprvý raz sa rozhodol zapojiť sa do takejto zásadnej diskusie. Ďakujem členkám a členom výboru Envy za príspevky. Mnoho z týchto príspevkov sa zaoberalo témami, ktoré už aj my sme rozpracovali, aj členské štáty a sme veľmi radi, že tento výbor pozitívne pozerá na mnohé z týchto podnetov k jednotlivým veciam. Samozrejme, že sa, nes, že sa že treba, aby sa vybudovali budovy energeticky efektívne a zároveň zdravé. Nestačí, keď budú energeticky efektívne, ale škodlivé pre ľudí v oblasti zdravia, takže toto treba vyvážiť. Zdravie, tu je ďalší, ďalší parameter, ktorý treba brať do úvahy konštruktívnym spôsobom. Čo sa týka nabíjania elektromobilov, pani spravodajkňa, vy ste boli k tomu kritická aj iní rečníci. Pán Florenza Delize trošku boli viac ústretoví smerom k nášmu podnetu. Myslím si, že tu máme iné riešenie na zníženie uhlíkových emisí v sektore prepravy. Myslíme si, že elektrifikácia je kľúčom a že bez elektrifikácie sa zníženie uhlíka nedá dosiahnuť. Áno, samozrejme, že musíme rozbehnúť trh s elektromobilmi a výrobcovia aut nemôžu predávať elektromobily, keď spotrebitelia nevedia, kde si ich majú nabíjať. A je to začarovaný kruh, pretože sa nabíjacie stanice nestávajú, keďže ľudia nekupujú elektromobily. Musíme jednoducho spraviť takú sieť, aby ste zašli za roh a vedeli, kde si nabijete elektromobil. Toto musíme my vyriešiť, vyriešiť problém, kde dať palivo, elektrinu týmto eh, vozidlám. Je to príležitosť pre Európu ako celok vydať sa na túto cestu a pre nás je to spôsob, akým aj zároveň ušetríme eh, životné prostredie od uhlíka. Európa by mala vybudovať trh s elektromobilmi, ktorý by bol ten najaktívnejší na celom svete. A mm, sústava nabíjacích stanic k tomu samozrejme patrí. Myslím si, že súhlasíme s pánom Lizem, že musíme my iniciovať, musíme my niečo urobiť, ak, sme, ak to naozaj myslíme vážne s elektromobilmi. Ešte niekoľko vecí. Súhlasíme s pánom Florencom e, pre, e, v dôležitosti vzdelávania, osvety, školenia. Máme pripravené isté schémy, isté systémy pre vyškolenie robotníkov, preškoľovanie robotníkov, či už v oblasti legislatívy alebo konkrétnych praktických zručností a spôsobilostí. Treba to presadiť do praxe. Teraz téma energetická chudoba. Celkom iste si nemyslíme, že by bolo primárnym riešením energetickej chudoby vytvoriť ďalej viacej zákonov a legislatívy. Každý členský štát musí riešiť tieto veci svojim individuálnym spôsobom. Aj keď neurobíme nič špecifické v tomto návrhu, aj tak pomôžeme riešiť problém. Naše záznamy ukazujú, že výsledkom tohto návrhu budú budovy, kde budú žiť ľudia s nízkymi príjmami a keďže budú platiť menej a budú zároveň tieto budovy zdravšie, pretože budú zrenovované, tak tu všade vidíme benefity. Títo ľudia budú platiť menej za vykurovanie a zároveň budú zdravší. Súčasťou energetického balíčka teraz odhliadníme od regulovania cien elektriny pre všetkých. Pravdou je to, že konkrétny nástroj vyrieši veci v oblasti energetickej chudoby, pretože v balíku je systém riešenia energetickej chudoby. Treba ten balík vnímať ako celok a pozrieť si na jednotlivé nástroje. Stabilita, pak stability a financie. E, nepozerajme sa na veci príliš ako keby cez tunel, tunelové videnie. My sme E, štatisticky už spracovali tzv. kontrakty, energetické kontrakty, kedy v budovách postavených pre verejný sektor sa uplatnili tieto nové nástroje Keď e, verejný sektor nakupuje staré budovy, ktoré treba významne zmodernizovať a tie nesú zo sebou výrazný energetický dlh a treba ich financovať, to je úplne iné, ako keď verejná správa kúpi nové zmodernizované inteligentné budovy. Takže musíme pomôcť e, do, s investovaním do energetickej efektívnosti verejnej sfére aj v tejto veci. Financ- financovanie cez FC, pani Šroja Pirik. Pomáhame všetkým, aby sa dostali k tomuto financovaniu. Môžeme sa o tom porozprávať bližšie, pretože tieto riešenia pre FC sú individualistické. Individuálne je to len financujúca platforma a každý členský štát čerpá istým spôsobom sú tam príležitosti pre všetkých. A napokon niekoľko odborných záležitostí. Súhlasíme s pani dali o úlohe inteligentných technológií. Navrhli sme indikátor inteligentnosti budovy. E, dúfam, že buď tento výbor alebo niekto iný v parlamente sa bude zaoberať týmto podnetom. Takisto, čo sa týka termostatov, to, čo tu odnelo, s tým súhlasíme. A pán Dantan, zdieľame názor, že energetické čerpadlá môžu ušetriť e, veľa prostriedkov, či sa to týka čerpania vody alebo iného ekodizajnu. Tak či tak čerpadlá, ktoré budú ekologickejšie, e, sú niečím, za čím stojíme aj my. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Tým, tým sa dostávame k záveru tohto kola rečníkov a kým dostane slovo spravodajkyňa, dostane slovo spravodajkyňa, aby zosumarizovala to, čo tu odznelo. Ďakujem. Všetkým za túto diskusiu. Ja som ju skutočne pozorne sledovala a vidím, že tu nie sú nejaké veľké rozdiely v názoroch medzi nami všetkými. A dobre, chcela by som sa vyjadriť eh, k tej otázke, ktorá sa týkala tých nabíjacích staníc pre elektrické vozidla. Ja podporujem elektrické vozidla a súhlasím s tým, aby tieto stanice boli taktiež súčasťou novo vybudovaných budov. Zdá sa mi to ako pozitívna vec, ale v prípade reforiem, hovoríme tu o veľkej reforme, ale čo je veľká reforma? Je to ako napríklad pokiaľ namalujete fasádu budovy, je to veľké prepracovanie, veľká reforma. Je tam e, potom s tým spojená aj povinnosť e, tam dať nové stanice pre nabíjanie elektrických e, vozidiel, len preto, že namalujeme tú fasádu. Toto je treba si to rozmyslieť. Samozrejme, čo sa týka nových budov, tak táto smernica tam predpokladá budovanie takýchto staníc. No ale nie v každom prípade. Napríklad komisia hovorí, že Norsko v týchto veciach e, už je aktívne a to z iných dôvodov. Samozrejme, je tam veľká podpora zo strany norskej vlády a taktiež, ale elektrické vozidlá sú skutočne dosť e, drahé. Toto je jeden z dôvodov, prečo ich naďalej nie je viac, ale to už je iná diskusia. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Takže to bola dnešná diskusia. Máme tu ďalej 7. júna lehotu na zasielanie pozmeňacích návrhov a hlasovať sa bude v NV 7. septembra. ITRE bude hlasovať potom v oktobri. No a teraz prechádzame k ďalšiemu budu programu, ktorým je procedurálne pravidla v oblasti Eh, podávanie správ eh, týkajúci sa životného prostredia. Pán Gambos je spravodajcom. A teraz mu dávam slovo. Muchas gracias, <coughs> presidenta. El informe que hoy les presento es el fruto Správa je výsledkom vývoja posledných šiestich rokov eh, smernice 91692 o normalizácii a racionalizácii správ v súvislosti s aplikáciou niektorých smerníc v oblasti životného prostredia. Po mnohých rokoch rozvoja environmentálnej normatívy tento text bol zastaralý a bezprávnych e, dopadov a musíme brať do úvahy, že v čase schválenia tejto smernice ešte sa nevytvorila a neexistovala Európska agentúra pre životné prostredie, ktorá je zodpovedná za koordináciu európskej siete. Euroneto jeden z mandátov je aj uľahčovať EÚ a členským štátom a poskytovať objektívne a potrebné informácie na realizáciu účinných e, a rozumných environmentálnych politík. Tiež sa neimplementovali e, technológie TIC, neexistoval ani zdieľaný systém environmentálnych informácií 6, takže nefungovala e, smernica 27 lomeno 2017, ako ani ďalší text smernica 2019 eh, Rady a komisie a nariadenie. Rečník eh, veľmi rýchlo cituje obrovské množstvo čísel, ktoré nie je možné pretlnočiť. A smernica 94 lomeno 63, ktoré sa týkajú postupov aplikácie v oblasti životného prostredia. A tam je výnimka pre smernicu 91 lomeno 2000, lomeno 92 ďakujeme e, generálnemu riaditeľstvu za túto obrovskú prácu. Rozhodnutie výnimky smernice 91 lomeno 2006 a aj právnych aktov, ktoré s tým súvisia, e, zmenia všetky odvolávky tejto smernice, tak to ona ostane zastarala, ale neuvažuje sa o žiadnej zmene obsahu a okrem samotnej výnimky v smernice, ktorá je v článku 7, tak sú tam štyri rozličné skupiny ustanovení. Články 1 až 5 návrhu komisie nahrádzajú odvolávky na smernicu 91 692 a ďalšiu. A vytvára sa režim, na obchodova- e, čím sa nahrádza obchodovanie e, systému so skleníkovými plynmi. Článok 5 prispôsobuje kalendár existencii elektronických postupov a rovnako sú tam aj povinnosti elektronického predkladania žiadosti a deadline je 31. december 2018. Pokiaľ ide o delegované a vykonávacie akty pre smernicu týkajúcu sa geologické ukladanie CO2, ako aj smernice o používaní e, e, e, bahien z čističiek vôd. Aj tieto stali, sú zastaralé. A pokiaľ ide o smernicu o prevencii a znižovaní kontaminácie životného prostredia azbestom, ako aj smernice o kontrole emisí organických volatilných častí. Článok 8 adaptuje e, túto možnosť a snaží sa prispôsobiť potrebám obehového hospodárstva. Nie sú tam zmeny v dotazníkoch v RCDE a pre odpady, ktoré sa nadalej používajú v zmysle rámcovej smernice o odpade a o odpade elektronickom, elektrickom, nebezpečnom, Eh, o ukončení eh, životnosti a tak ďalej. Vzhľadom na túto obrovskú prácu komisie, tak som priložil len jeden technický pozmeňovací návrh, ktorý sa odvoláva na prvú správu na smernicu 9463 Samozrejme, všetko môžeme ešte vylepšiť. Ja ostávam k dispozícii tieňovým spravodajcom ak budú chcieť vypracovať nejaké pozmeňovacie návrhy. A keďže toto je správa Omnibus zjednodušenia, tak dúfame, že to prejde rýchlo predstupom, aby mohla vstúpiť čím skôr do platnosti. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. A teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia. Paolucci bude prvý. Veľmi rýchlo. Ide o užitočnú prácu na zjednodušenie a zreorganizovanie niektorých smerníc a nariadení. Aj spravedajca to tak pripomenul. Hlavne tá smernica číslo 91, ktorá je už prekonaná, a, ale miest, on miesto toho, aby zjednodušila, tak skomplikovala niektoré uh, možnosti pôsobenia a prišla, vstúpila do platnosti aj pred vstupom do platnosti technológií TIC. Preto sú tam a staré odvolávky na komitológiu a vykonávacie akty. Ide o veľmi rozsiahlú prácu, a predložený pozmeňovací návrh, aby sme mali možnosť vyhodnotenia existujúcej legislatívy. A tento návrh podporujem. Ďakujem. Ďakujem. Pani Jatonáky. Ďakujem. Rada by som podala pár slov mene kolegu tým spravodajcu, ktorý bohužiaľ tu nemôže byť, pretože je jeho letadlové meškanie. Takže len to, čo mi poslal. Ja sa v tom osobne moc nevyznám, ale iba teda pár vecí. Takže je to veľmi technický dokument, ktorý chce zrušiť e, zastaralú legislatívu a predpisy a zoštihliť podávanie správ v oblasti životného prostredia zo strany členských štátov. A tým pádom tento návrh chce znížiť mieru administratívnej záťaže pre členské štáty a chce zaručiť, že európska legislatíva bude zodpovedať realite. No a teda podávanie správ je dôležitou súčasťou legislatívneho procesu a vo všeobecnosti, a s tým aj ja súhlasím, my tu v tomto parlamente a aj v rámci iných európskych inštitúcií dobre e, rokujeme a vyvíjame, pracujeme na nových e, pravidlách, novej legislatíve, ale čo sa týka dohľadu a implementácie, tak tam už nie sme takí dobrí a takí účinní. Takže podávanie správ je dôležitou súčasťou našej práce a je dôležité, aby sme zoštihlili tento proces podávania správ a aby taktiež to bolo e, ľahko dostupné. No a dôležitým krokom tejto súvislosti je mať dispozícii jasné pravidlá, ktoré budú pre členské štáty. No a tu máme aj určité také zlé príklady, ako napríklad škandál Dieselgate a taktiež e, správy z minulého roka ohľadom prevážania zvierat, kde sa predpisy príliš neplnia a máme tam pár problémov. Ale vo všeobecnosti ALDE víta návrhy komisie a nevidíme potrebu zasielať pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujeme pani Dornáno. Merci, madame. Ďakujem, pani predsednička, pán spravodajca. Ja vám ďakujem za vašu prezentáciu. Vaša správa má za cieľ zmodernizovať a zjednodušiť pravidlá postupy legislatívy pre životné prostredie, aby sa zároveň rešpektoval princíp zvrchovanosti členských štátov. Predložím viacero pozmeňovacích návrhov. V zmysle modifikovanej smernice komisia rozhoduje štruktúru správ vo viacerých témach v oblasti životného prostredia ale mala by konzultovať predstaviteľov členských štátov a nekonať proti ich názorom. Rovnako za každým, keď komisia má kompetencie príjmať delegované akty a nimi rozhodnutia, tak mala by v maximálnej možnej miere brať do úvahy odborníkov každého členského štátu. Želala by som si, aby EP aj Rada mali automaticky 4 mesiace na eventuálne pripomienky k delegovaným aktom bez toho, že by bolo potrebné žiadať o predlženie termínu z 2 na 4 mesiace. Pokiaľ ide o vykonávacie akty, upozorňujem na záruky, ktoré sú v konzultačnom procese. Treba pripomenúť, že táto tento postup e, uistuje, že tieto akty sa môžu prijať jedine vtedy, keď e, e, je, sú podporené odborným stanoviskom výboru, kde sú zastúpené všetky, zastúpené všetky členské štáty. Komisia nemôže rozhodovať o tom, či informácie o recyklovaní lodí členských štátov bude overejňovať. Tieto rozhodnutia musia e, spadať na úroveň členských štátov. Ďakujem. Uh, Ďakujem vám. Nevidím už ďalších rečníkov, preto teda považujeme list e, zoznam rečníkov za uzavretý a slovo dostáva zástupca komisie, pán Dougenio. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Dobre popoludne prajem všetkým. Ďakujem spravodajcom, tieňovým spravodajcom za úvodné slova, za ich príspevky k tomuto návrhu. Myslím si, že spravodajca už uviedol argumenty veľmi dobre, takže nebudem ich opakovať. Rád by som upriamil vašu pozornosť na niekoľko špecifických záležitostí, ktoré sú ešte stále diskutované v kontexte tohto návrhu. Tento návrh nenavrhuje zásadné zmeny príslušnej legislatívy, ale snaží sa smernica, smernicu o štandardizovanom podávaní správ v oblasti životného prostredia zrušiť, pretože sa stala za ostatné roky ehm, nevhodnou. Ide tu o lepšiu tvorbu práva. V júli príjmime akčný plán, ktorý má širšiu perspektívu pri podávaní správ v oblasti životného prostredia a monitoringu a odpoveda na otázku, ako lepšie využiť informácie, ktoré sú k dispozícii, ako by sme mohli zjednodušiť veci tam, kde to je možné. Je tu i cieľ lepšie informovať občanov, ako znížiť administratívne bremeno, v priemyselných oblastiach národné administratívy a i lepšie využitie technológií. Sme radi, že tento akčný plán je široký a zasahuje viacero oblasti ekologické legislatívy. Pri tomto špecifickom návrhu by som rád upriamil vašu pozornosť na vzťah tohto návrhu a rokovania o legislatíve k odpadom najmä o ETS, schéma od, alebo systém obchodovania s emisiami. Ako viete, rokuje sa medzi inštitúciami k tejto veci. Dôležité je, aby sme našli riešenia najmä k tomuto a až potom bude možné zrušiť smernicu o podávaní správ v oblasti životného prostredia. Kolegovia vedia, o čo ide. Zatiaľ s radou sa nám darí dobre rokovať s malským predsedníctvom. Bola tu jedna vec, ktorú si musíme prediskutovať a sú to dočasné pravidlá pre prepravu lodnou dopravou. Musíme pripustiť, že v rozprave s radou a členskými štátmi boli elegantné riešenia, o ktorých sa e, diskutovalo, ale potom sa situácia skomplikovala, pretože sme mali rôzne lehoty, ktoré sme museli dodržať, ale zdieľame s parlamentom a s výborom pre životné prostredie tieto problematiky a stále hľadáme e, správneho hľadiska elegantné, e, inteligentné riešenia. Toto sú niekoľké veci, ktoré ešte potrebujú dotiahnuť. Ďakujeme spravodajcovi za odvedenú prácu. Veľmi úzko s ním spolupracujeme, spolupracujeme s parlamentom, aby sme boli schopní túto, e, tento návrh Omnibus posunúť ďalej, nájsť kompromis s radou, aby sme mohli všetci vylepšiť to, čo existuje v rámci právnych noriem a tak povediať ich e, upratať, aby boli efektívne. Ďakujeme. Spravodajca sa chce ešte vyjadriť. Len stručne chcel by som poďakovať všetkým za ich príspevky do diskusie, všetkým tým spravodajcom a chcem zopakovať, že som pripravený sa mi e, spolupracovať na pozmeňujúce návrh, ktoré by ste predložili. A taktiež tu je tá e, koncepcia housekeeping, komisie. Toto nie sú ale ani veľké reformy, ani e, presťahovanie e, metaforicky, ale je to v podstate iba údržba. Takže takto v kontexte tejto správy ďakujem a na zasielanie pozvanie sa navrhuje 6. júna o 11. a v MV sa bude hlasovať 11. júla. A tým sme sa dostali na záver tohto, progr- tohto bodu programu a ďalší bod programu, bod 7, výmena názorov s komisiou ohľadom implementácie smernice o environmentálnom hluku. Takže na úvod odozám slovo zastupcovi Európskej komisie, ktorý sa za nami prišiel. Je to pán Gilles Gantoli, riaditeľ. Takže prosím, máte slovo thank you very much, uh, chair. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Viem, že nemám veľa času, ale rád by som sa s vami podelil o filmík, ktorý prezentuje dopady hluku na občanov a sumarizuje veľmi pekne situáciu a potom budeme mať viac času na výmenu názorov. Poprosím teda o premietnutie tohto filmu. A bude to film bez hluku? Áno, znie odpoveď. Tak dobre. If it doesn't work, we don't have the movie. OK. Ale nefunguje to, takže tento film asi neuvidíme. Nebudeme mať ani hluk a tým pádom sa zlepší naša kvalita života, keďže nebudeme pozerať film. Možno by sme teda mohli prejsť k prezentácii ako takej. Veľmi pekne ďakujem. Chcem vám poďakovať za možnosť odprezentovať druhú správu v rámci implementácie smernice o eh, environmentálnom hluku bola prijata 13. marca 2017 a podľa legislatívy je našou povinnosťou porovnať veci. Pred niekoľkými rokmi bola podobná problematika publikovaná a potom podať vyvážené riešenie. Smernica o environmentálnom hluku sa vždy hodnotila. Sumarizovali sme výsledky tohto porovnania. Takže dúfame, že táto správa je e, celkom komplexná. E, film mal preukázať, že hluk je dôležitý environmentálny stresor. Komisia sa spolieha na prácu, ktorú odviedla Svetová zdravotnícká organizácia a podľa tejto organizácie sa zistilo, že hluk je naozaj obrovskou záťažou druhou po kvalite ovzdušia. O kvalite ovzdušia sa hovorí veľa, ale hluk je niekedy väčší stresor a je podceňovaný. Rôzne štúdie preukázali, že mnohí európsky občania sú ovplyvnení touto záťažou Európska environmentálna agentúra považuje za pravdepodobné, že 100 miliónov Európanov je vystavených hladinám hluku, ktoré škodia ich zdraviu. To zhoršuje kardiovaskulárne choroby a ďalšie zdravotné aspekty, ktoré zhoršuje nadmerný hluk Vidíte pred sebou čísla, ktoré navrhujú, že aspoň 1600 ľudí zomiera predčasne v EÚ kvôli nadmernému hluku. Myslíme si, že tieto zistenia VHO, ktoré budú v júni publikované, preukazujú, že táto záťaž je naozaj závažná. V 7. environmentálnom akčnom programe sme sa zaviazali aj parlament, aj rada, aj komisia, zniži, znižiť znečistenie hlukom v Únii. Takéto niečo odporúčalo aj VHO do roku 2020. Kým prejdeme ďalej, dovolte mi stručne vám pripomenúť, o čom táto smernica je. Táto smernica posudzuje a manažuje, manažuje environmentálny hluk na rozličných územiach a vypracovávajú sa plány konkrétne plány. Táto smernica však nestanovuje limitné hodnoty ani nepredpisuje opatrenia členským štátom, ako implementovať to, čo sa vyžaduje, teda mapovanie hluku a plánovanie aktivít. Dáva to manevrovací priestor členským štátom EÚ, aby zapracovali smernicu do vlastnej legislatívy a aby si vybrali, akým spôsobom budú mapovať a robiť akčné plány. Niektoré štáty naozaj postupovali veľmi rýchlo, dosiahli už veľa, iné ešte stále neimplementovali mm, smernicu. A to nás znepokojuje najviac zo všetkého, pretože, ako som už povedal, niektoré veci idú dobre, ale v niektorých iných e, častiach legislatívy sa boríme s problémami, pretože členské štáty odkladajú mapovanie a odkladajú vypracovávanie akčných plánov. Ako vidíte v tabuľke, ktorá je k dispozícii aj pred ctené poslankyne a poslankov, ešte stále, poslancov, ešte stále nám chýba 20 územia, ktoré nie je zmapované. To nás naozaj znepokojuje a snažíme sa zistiť, prečo tomu tak je. Môžeme povedať, že hluk nikdy nie je prioritou. Každý má pocit, že to nie je dobré, že tu je veľa hluku, ale keď sa majú robiť nejaké kroky, tak sa hluk e, neocitá na zozname dôležitých vecí, najmä keď e, finančné prostriedky na skúmanie takýchto fenoménov sú, sú zoškrtané. Smernica teda je tu otázka, či smernica bola vôbec dobre nastavená, dobre postavená, keďže nedosiahla ešte výsledky, ktoré mala dosiahnuť. Existujú tisícky stran dokumentov, konzultovala sa s odborníkmi, ale považujeme smernicu ako takú za dobru, rešpektuje solidaritu a už dosiahla mnoho v oblasti 70 oblastí a netreba ju revidovať. Vystavenie sa nadmernému hluku v EÚ je škodlivé pre ľudské zdravie. Táto smernica má dva ciele, ktoré zostávajú vysoko relevantné Treba vypracovať spoločný postup v oblasti eh, hluku v životnom prostredí a prijať príslušnú legislatívu, respektíve ju adaptovať. Darí sa nám v spoločných metodikách mapovania hluku. Mapy hluku vzniknú tak, že bude nimi pokrytá celá EÚ a tým sa odpovie na výzvy, ktorým čelíme. Predstavuje to dôležitý krok vpred a bude sa tý, na základe týchto map adaptovať legislatíva a vytvárať nové aktivita, aktivity. Administratívne náklady na smernicu sú 18 centov na občana. Skutočne mapy hluku a akčné plány nie sú náročné na vypracovanie. Naozaj je to len 18 centov na občana. E, urobili sa analýzy, ktoré posudzovali náklady na jednej strane a benefity, prínos na strane druhej a vidíte, podľa výpočtov vyšlo, že každé euro, ktoré sa vynaloží na tento cieľ, vygeneruje prospech v hodnote 29 eur. To je takmer 30-násobný návrat, 30-násobná návratnosť investície. S záverom, respektíve súhrnom, z tohto vyhodnotenia sme sa dozvedeli, že smernica je stále relevantná. Efektívne sme pracovali s členskými štátmi, aby sme zlepšili ich postoj k tejto téme a považujeme opatrenia za možné a ak sa správne aplikujú, môžu byť aj vysoko efektívne. Na európskej úrovni treba robiť takéto veci len ak preukážeme dodatočnú hodnotu a je vhodné, aby operátori mali rovnaké hracie pole, aby hrali podľa rovnakých pravidiel. Bolo by chybou, ak by sa členské štáty ponechali samé na seba a aby si každý vypracovával vlastné opatrenia. Je jasné, že treba ešte toho urobiť veľa, aby sa tieto politiky uplatnili v praxi, treba ich ešte ďalej rozvinúť. Napokon by som si dovolil akčný plán ktorý sa už identifikoval zo strany komisie. Prvá vec, spolupracujeme s členskými štátmi v kontekste environmentálnych informácií a revízií prehľadov, s čím súvisia pozbudenia na využitie dostupných finančných fondov, prostriedkov, možností. Napríklad sú regionálne fondy, kde sa dá žiadať o environmentálne záležitosti o súvisiace s vodou napríklad. Spolupracujeme s členskými štátmi a poskytujeme im usmernenia, vymieňame si e, tie osvedčené praktiky a najlepšie praxe, najmä čo sa týka urbánneho plánovania. Taktiež tu máme otázky dopravy a treba diskutovať o všetkých aspektoch s príslušnými zúčastnenými stranami. No a to je všetko. A na záver by som chcela povedať, že skutočne sme odhodlani na tom intenzívne pracovať. Máme tú konferenciu, ktorá sa odhrala 24. apríla 2017, na ktorej ste niektorí z vás boli. My vám za to ďakujeme, za tento záujem zo strany Európskeho parlamentu. A taktiež je treba šíriť povedomie o tejto otázke hluku, no a taktiež e, zbierať e, údaje zo strany zúčastnených strán, no a snažiť sa nájsť e, vyváženosť medzi dopravou, ktorá je potrebná a taktiež e, našim environmentálnym blahobytom. No a teším sa na prvé reakcie zo strany výboru Envy. Ďakujeme za túto prezentáciu. A teraz vyzývam kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť. Pán Dorfman je prvý na mojom zozname. Ďakujem, pani predsednička. Ehm, je to veľmi zaujímavé. Chcel by som e, položiť špecifickú otázku. Nehovoríme tu len o konkrétnych e, opatreniach, aby sa hluk nešíril, ale musíme zabraniť tomu, aby vôbec vznikal. Takže tu máme napríklad oblasť e, automobilov, máme tu osobné alebo nákladné automobily, lietadla. Tu v tejto oblasti sa za posledné roky toho urobilo veľa. No a myslím si, že kde je situácia veľmi vážna, to je oblasť železničnej dopravy a predovšetkým, čo týka nákladných vlakov, pretože tam je skutočne veľmi pomalý obrad Vlaky, ktoré sa pohybujú Európou, sú 30-40 rokov staré, no a nákladné auta samozrejme nie. Takže je treba vytvoriť politiku, aby sme odstránili z obehu tieto zastaralé staré vagóny. Možno im ich treba sanovať a znížiť úroveň hluku, ale potrebujeme urgentne k tomu príslušnú legislatívu, aby sme hluk znížili taktiež teda takýto, ktorí vytvárajú e, vagóny v rámci železničnej prepravy. To, na toto som chcel ešte komisiu upozorniť a opýtať sa, čo plánujú v tejto oblasti. Ďakujeme. Pani Dálin. Ďakujem. Ďakujem aj komisii za túto prezentáciu. Nebudem opakovať tie čísla. Tie čísla boli samozrejme veľmi zaujímavé, ktoré sme si to vypočuli, no ale keď sa napríklad pozrieme na tie konkrétne čísla, vidíme tam, že 1,6 miliónov života e, stojí táto problematika v mestských oblastiach v Európskej únii sú tu naozaj veľmi zaujímavé čísla. Mám tu pár otázok. Napríklad komisia okrem iného hovorila, že došlo k posunu implementácie v súvislosti s mapovaním a s akčnými plánmi. Možno by komisia nám toto mohla trochu rozviesť a poskytnúť nám detaily a dôvody, prečo došlo takémuto posunu zo strany členských štátov, aby sme neriešili len to, čo sa e, odohralo ex post, ale aby sme sa aj pozreli do budúcnosti a možno, aby sme si zistili, ako sa takémuto posunu, takémuto omeškaniu vyhnúť do budúcnosti. No a komisia mala jeden, jeden z cieľov taký, že sme chceli využívať naše zdroje spoločenstva, ale taktiež bolo povedané, že hluk nebol nikdy našou prioritou. No a pokiaľ táto situácia bude naďalej pretrvávať, tak ako chce komisia zaujať členské štáty a prehovoriť ich, aby využívali tieto zdroje spoločenstva, aby riešili túto otázku. No a prečo členské štáty si naďalej myslia, že hluk a jeho dopad nie je žiadnou prioritou. No a ďalej, pokiaľ si myslíme, že je treba znížiť mieru vytváraného hluku, tak je treba postupovať účinne. Napríklad, čo sa týka nákladovej účinnosti, tak možno by to treba riešiť na úrovni Európskej únie ale sú tu mnohé zdroje hluku, o ktorých sa hovorilo, napríklad nákladné autá, osobné autá, lietadla. A to je súčasť vnútorného trhu, tak možno by to mala mať pod kontrolou Európska únia. Takže je možno treba otázku hluku riešiť ako otázku spadajúcu do oblasti vnútorného trhu. Ďakujem. Pani Dornáno. Merci, madame la Ďakujem, pani predsednička. Pán riaditeľ, členské štáty majú povinnosť e, stanoviť a ochraňovať pokojné zóny, ale došlo k veľkému oneskoreniu e, uvedenia do praxe týchto praxí. Členské štáty nechcú príjmať takéto rozhodnutia, pretože majú len veľmi málo informácií o e, možnosti zmeny a moja otázka je, chcela by som vedieť, do akej miery delimitácia pokojnej zóny je flexibilná alebo nezvratná. Ak dva ukazovatele hĺbku RDN a LNN nie sú už účinné a neberú do úvahy mm, konkrétne eh, hluky, ako môže byť prechod vlaku alebo prelet lietadla, ale tieto môžu byť časté a môžu mať negatívny dopad na zdravie a môžu spôsobiť nespavosť, ako ste správne povedali. A moja druhá otázka. Podľa vás je vhodné uvažovať o doplnkovom ukazovateli, ktorý by meral takéto konkrétne výkyvy hluku Viacej ako 70 eh, ľudí, ktoré sú obeťami vysokého hluku, žijú v mestských aglomeráciách, ale model, ktorý podporuje EÚ, je priestor štrukturovaných miest a cez európskych eh, dopravných eh, sietí, kde sa robí aj hluková obrana. A otázka je, je možné zharmonizovať tento ekonomický boj s tento ekonomický model pardon, e, s takýmto spôsobom života, s takýmito opatreniami. Ďakujem. Mám konkrétnu otázku, čo sa týka hluku a znečistenia s tým súvisiacím. Môžeme sa pozrieť na to, aké znečistovanie hlukom E, vytvárajú festivály a letné e, nejaké rôzne párty. Napríklad vo východnom Holandsku máme mnoho takýchto festivalov a možno je pekné tam ísť a zúčastniť sa tam, ale akú úroveň hluku vytvárajú tieto festivaly? Ďakujem, pani Hauken. Ďakujem. Nuž je skvelé, že riešime túto tému. Ja som bola poslankyňou Dánskeho parlamentu a už celé roky tam prebieha dlhá diskusia. Pamätám sa, keď sme diskutovali o vybudovaní nového letiska, tie diskusie boli skutočne dramatické, boli tam rôzne odporúčania, ale tie sa potom prekračovali a pokiaľ v podstate tú hranicu zvýšiteľnú 10 decibelov, tak sa to celé zdvojnásobí. No a chcela by som podať ešte jednu vec, alebo opýtať sa, ktoré alebo koľko členských štátov už má plány v súvislosti s úrovňou hluku a e, ktoré teda podnikajú príslušné kroky. No a možno by sme sa mali pozrieť na to, ako to vyzerá s verejnými budovami, s administratívnymi, pretože sa hovorí v Dánsku napríklad o tejto téme, že napríklad aj v detských škôlkach je príliš vysoká úroveň hluku. No, môžem povedať, že to je škodlivé pre deti aj pre dospelých, pokiaľ máte v uzavretých priestoroch takú veľkú úroveň hluku. No a pokiaľ tu teraz chceme vytvárať legislatívu v súvislosti s hlukom e, vonku, tak je treba z legislatívneho hľadiska sa pozrieť aj na tento aspekt, ktorý som spomenula, pretože to je pre nás veľmi dôležité, že ľudia sú vystavení takýmto vysokým úrovňam hluku to neškodí nielen dobrému spánku, ale aj zabdelého stavu. No a čo sa týka odporúčaní, tak tam musíme na úrovni EU stanoviť aspoň minimálne hodnoty v oblastiach, kde ľudia žijú a pracujú. Ďakujem, hovorí pani Grostet. Často sme otázku zvukového znečistenia nadnesli. Je to problém, problém verejného zdravia, ako tu bolo povedané, ale ja mám pocit, že v skutočnosti sme len na pol ceste. Urobili sme nejakú diagnózu, analýzu, ale nezadefinovali sme liečenie. Urobili sme akýsi záznam hluku v členských štátoch a prehľad, ale neprišli potom konkrétne akcie, aby sme toto znečistenie hlukom znížili. A moja otázka je, aké právne nariadenia a sankcie má k dispozícii Európska komisia voči členským štátom, ktorí sa oneskorujú v tejto oblasti a či komisia uvažuje ich použiť. A e, veľmi rovnako ako kolegovia som znepokojená, pokiaľ ide o hluk, ktorým trpia mladí ľudia, deti neustále chodia so slúchadlami a vieme, že priemysel by mal dohliadať na to, aby toto e, zvukové znečistenie bolo nejakým spôsobom regulované, ale dochádza naozaj k tomu, pretože môže sa nám stať, že budeme mať generáciu mladých ľudí, ktorí budú veľmi skoro hluchí alebo nahluchlí, pretože sa neprijali adekvátne opatrenia. Teraz sa hovorí aj o hluku v budovách a teraz sme hovorili o energetickej účinnosti budov pred chvíľou to by bola tiež otázka, či by sme nemali zaviazať k tomu, aby sa prijali opatrenia na zvukovú izoláciu budov, aby sme znížili hluk v budovách E, toto e, zvukové znečistenie alebo vysoký hluk má také rozdielne zdroje. Jedine horizontálna prierezová legislatíva môže byť účinná na riešenie tohto problému. A potrebujeme rôzne ustanovenia podľa rôznych sektorov. A aj o tom by som poznala rada názor Európskej komisie. Uh, Ďakujeme. Tým sme dostali na záver zoznamu, pokiaľ už sa nikto nehlási o slovo. Takže pán Gantelej dostáva slovo, aby zareagoval na to, čo tu vyslovili kolegovia. Ďakujem. Musím povedať, že som potešený týmto záujmom, pretože ja som v tejto funkcii ešte ten celý mesiac, ale zistil som, že hluk skutočne nie je prioritou číslo 1 a je dosť podceňovaný. Takže toto je jedna z prvých odpovedí, ktoré by som tu poskytol predovšetkým pani Dali. Ja som nepovedal, že si nemyslíme, že by mal byť prioritou. Musíme vyhodnotiť situáciu a národné orgány bohužiaľ uprednostňujú iné aspekty pred hlukom a hluk je vždy až na chvoste zoznamu. No a možno sa to správa, sa to trochu zmení, ale určite toto je dobrý nástroj na šírenie osvety medzi rôznymi zúčastnenými stranami a medzi občanmi. Čo sa týka prevencie a dopadu železničnej dopravy, nákladnej železničnej dopravy. Pripomínam, že smernica v súčasnej podobe, bohužiaľ, bohužiaľ, ale to je nástroj, ktorý zatiaľ máme k dispozícii a musíme ho prehodnotiť, rieši hluk len, ktorý pochádza z dopravy. Letecká doprava, vlaková doprava, cestná doprava a taktiež priemyselné hlukové emisie tomu sa ešte vrátim. Čo sa týka železničnej dopravy, tam existuje špecifická legislatíva, takže určite to zachádza za rámec tejto smernice. Máme rôzne nástroje, ktoré komisia za posledných pár rokov vyvinula predovšetkým generálne riaditeľstvo MÚV. No a ten príklad železničnej dopravy, to by som povedal toľko, že od roku 2012 máme v platnosti smernicu, ktorá predpokladá dobrovoľné e, e, zavedenie poplatkov za vytvorený hluk. Takže toto je jeden z takých nástrojov, ktorý môžeme využiť pri riešení tejto problematiky. No a ďalej tu máme napríklad otázku eurovinety. No a hluk možno by sme mali považovať pri práci na tejto téme za jeden z dôležitých aspektov. Takže určite musíme tlačiť na spätné dovybavenie zastaralých vagónov, vlakov. Taktiež si myslíme, že tu nejde len o hospodárske stimuly pre takéto kroky. Mohli by sme napríklad o, až o 10 decibelov znižiť úroveň hluku, pokiaľ by sme e, už začali konať v tejto oblasti. No ale sú tu teda rôzne predpisy, rôzne právne akty. Čo sa týka toho posunu v implementácii, tak e, sú tu mnohé dôvody, ktorými sa toto dá podložiť. Ako som povedal, nie, nie je to úplne najväčšia priorita, keď sa taktiež e, bavíme aj o pridelení e, financií. No ale videli sme, že čo týka mapovania hluku, tak tam máme nedostatočne centralizované vstupové údaje, nedostatočná koordinácia, no a taktiež sú tu rozdiely medzi určitými členskými štátmi, ktoré sú centralizovanejšie a takými, ktoré toto vkladajú do pozornosti regionálnych orgánov, takže toto taktiež sa preukázalo ako problém. Takže týmto sa môže odôvodniť to meškanie, ale myslím si, že hlavným dôvodom je to, že hluk naďalej nie je prioritou číslo 1 a my momentálne sa snažíme toto zmeniť, nie len tým, že sme e, zorganizovali tú konferenciu, ale že sme v kontakte s členskými štátmi, taktiež e, vykonávame e, revíziu implementácie environmentálnych predpisov, Taktiež sme v kontakte s národnými orgánmi a snažíme sa ich ovplyvniť tak, aby sme dosiahli lepšie výsledky. No a už som vysvetlil, že alebo ešte k otázke pani Dali ohľadom eliminácie hluku pri zdroji. My už máme trochu kroky na európskej úrovni, ale na konferencii sa ukázalo, že túto otázku nemôžeme riešiť tak, že budeme mať údaje v súvislosti s kvalitou ciest. Alebo môžeme to takto riešiť. Vieme, že toto sú dôležité údaje a len tým, že e, zmeníme alebo zlepšíme kvalitu ciest, tak môžeme taktiež trochu znížiť úroveň hluku súvisiacu s dopravou alebo s cestnou dopravou. Pokiaľ ide o otázku pani Dornano, tak by som odpovedal takto. tie problémy, ktoré sú e, v súvislosti s hľukom z prelietajúcich lietadiel alebo z prechádzajúcich vlakov, nebolo možné rozvinúť európsku legislatívu alebo stanoviť limity v rámci princípu subsidiarity, ale niektoré členské štáty sami zadefinovali limitné hodnoty Práve si to pozerám v dokumentoch. 21 členských štátov stanovilo takéto hodnoty a 4 členské štáty stanovili ciele, ktoré nie sú ale povinné. Pre ten e, špecifický hluk e, alebo výkyvy hluku, ktoré vyplývajú z dopravy, alebo z priemyselných infraštruktúr, ale tu ide o zabránenie hluku, e, ktorý je konštantný, neustály a to odpovedám aj pani Grosted. Súčasná smernica sa snaží riešiť štrukturálny problém, ale nie hluk, ktorý e, je dočasný, ktorý môže byť spôsobený napríklad nejakou stavbou, ktorá tam je niekoľko mesiacov a tak ďalej. A všetko, čo sa týka hluku na bydlisku, ktoré ale súvisí s tým, že to prichádza od susedov alebo detí. Vieme, že v mnohých krajinách e, sú deti, e, ktoré sú zložité, konfliktné a tak ďalej, ale môže pochádzať aj hluk z hudby, z festivalov. Aj tieto, všetky tieto body treba rie, riešiť na úrovni subsidiary. EÚ sa snaží riešiť štruktúrálne tieto veci, a štruktúralne to navrhuje členským štátom, ale národné, lokálne orgány musia prijať rozhodnutia v súvislosti s hlukom, e, e, ktorý súvisia, neviem, s cestovným ruchom, alebo pretože e, mladí ľudia sa zdržiavajú dlho na námestiach a podobne. Myslím, že som odpovedal na delimitáciu pokojných zón. Je to naozaj zložitá téma. Znovu sú to národné orgány, ktoré majú prijať tieto rozhodnutia. Ale musí to vychádzať samozrejme z analýzy e, typu či druhu hluku. Nemáme explicitnú odpoveď na to, či stanovenie takéto zóny je e, zvratné, alebo teda či sa môže zrušiť takáto zóna alebo nie, ale samozrejme politicky nie som si istý, že keď už nejaká zóna e, je vyhlásená za pokojnú, či je vôbec možné takéto rozhodnutie odvolať. A to, že mesta veľmi často trpia hlukom, to je pravda, ale nezabúdajme, že existuje aj trvalý neustály hluk a tento e, je v smernici, ale e, často sa vych, um, uh, sa vyskytuje aj vo vidieckých oblastiach, napríklad uh, uh, vysokorýchlostné vlaky, keď prechádzajú. Ja mám príklad z mesta, v ktorom ja bývam, alebo letiská môžu byť aj na vidieku a môžem vám povedať, ak bývate v susedstve trasy vysokorýchlostného vlaku alebo letiska, aj to je problém. Festivaly na to som už odpovedal. Európska legislatíva to ešte v tomto štádiu nerieši dodnes, pokiaľ ide o členské štáty, tie, ktoré prijali opatrenia. My očakávame, aby prišli členské štáty s opatreniami, aby nám ich notifikovali a my teraz organizujeme výmenu skúseností medzi členskými štátmi, aby mohli preukázať, že je tu možnosť pôsobiť a že sú aj také opatrenia, ktoré si možno iní ani nevedeli predstaviť. ešte záverom odpovedám pani Grostet, preto pokračujem po francúzsky a súhlasím s vami, že sme potenciálne na pol ceste, ale je to zdieľaná cesta, každý musí prebrať tú svoju časť záťaže a venovať sa jej. No aké sú eventuálne sankcie? To sú tie klasické postup porušenia zmluvy v rámci európskeho práva, keďže nie je stanovený nejaký cieľ ani zadefinovaný, nemôžeme o tom uvažovať, ale teraz je dôležité, aby členské štáty prijavili e, svoju angažovanosť e, nielen tým, že urobia skutočnú analýzu, až by mali národné akčné plány proti hluku. E, zvukové znečistenie alebo vysoký hluk u mladých, no nie som si istý, aby som vám povedal pravdu. Napríklad, keď aj idete na festivaly alebo niečo podobné, tak som často prekvapený, že napríklad mladšia generácia sa ochraňuje tým, že si napríklad vkladá niečo, nejakú ochranu do uši na festivaloch. Takže už určitá kampáň vedomostná bola vedená napríklad v 80. rokoch Určite ešte môžeme veľa vecí urobiť, ale aj to všetko spadá do kompetencie národných orgánov a nie je to v rámci tejto smernice a ešte k budovám. Áno, určite by sa mohli prijať opatrenia na zvukovú izoláciu, rovnako ako existuje priemyselné znečistenie. pre e, interiér budov. Tam sme na hranici medzi tým, čo sa môže riešiť na európskej a čo na národnej úrovni. A to je tiež jedna z otázok, ktorej sa budeme musieť venovať v budúcich rokoch. Ďakujem veľmi pekne za takúto prezentáciu. Ďakujem kolegovia. Týmto prichádzame k záveru tohto bodu programu a pokračujeme s výmenou názorov s komisiou na ďalšie témy. Ďalšou je balíček k letákom o farmaceutikách. Poprosím zastupkyňu komisie, pani Olgu Solomon, aby sa ujala slova. Nech sa páči. Ďakujem vám. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pekne za pozvanie. Odprezentujem vám výsledky Počkám, kým sa na obrazovkách objaví moja prezentácia. Už to je. A odprezentujem vám výsledky správy komisie súhrn k informáciám na letákoch pri liekoch. Je to pre pacientov a pre profesionálov v oblasti zdravotníctva. Komisia bola oslovená legislátorom, teda Európskym parlamentom a radou, aby odprezentovala správu posúdenia súhrnu charakteristík produktu na letákoch a na, o tom, ako môžu byť tieto letáky vylepšené tak, aby lepšie splnili požiadavky pacientov a profesionálov v oblasti zdravotníctva. Komisia zadala dve externé štúdie Jedna sa týkala fungovania letáku v, pri liekoch a potom doplnková štúdia, ktorá mala preskúmať hodnotu možných kľúčových informácií, ak by bola na leták pridaná ďalšia kapitolka o bezpečnosti e, produktov. Tieto, dva štúdie, tieto dve štúdie vykonali externí kontraktory Holandský inštitút pre výskum e, a univerzita v Leeds. Počas týchto štúdií aktéry robili prieskumy a ankety a ku koncu štúdie bol aj konzultačný proces v rámci výboru pre farmaceutika s členskými štátmi, potom sa to zosumarizovalo v dokumente, ktorý bol publikovaný spolu so štúdiami komisie a spolu so správou. Čo to je súhrn pro, charakteristik produktu? Je to informácia pre pacienta o tom, ako užívať správne lieky, tak aby to bolo bezpečné, aby, bola, e, aby tento liek účinkoval a ďalej v letaku sú aj informácie pre zdravotníkov, profesionálov. Obsah informačného letáku, ktorý je priložený k liekom, je podrobne popísaný v legislatíve. Oba informačné balíčky tvoria aj marketingovú autorizáciu produktu alebo spolu zahrňajú a táto marketingová autorizácia musí mať svojho držiteľa. Na to treba zriadovať zriadovacie a hodnotiace strediská, ktoré e, väčšinou to býva Európska agentúra pre lieky, alebo sú to rôzne národné inštitúcie a orgány v oblasti zdravotníctva. Teraz správa komisie, keď bola prijatá a v marci 2017 završená, predložila sa Rade a Európskemu parlamentu. Táto správa zdôrazňuje niekoľko odporúčaní, ako zlepšiť eh, zdravotníctvo v rámci existujúcej legislatívy v súvislosti s letakmi, informačnými letákmi o liekoch. Odporúčania. Prvé odporúčanie hovorí, že je tu priestor na zlepšenie, konkrétne v tom, že informačný leták k baleniu liekov e, môže mať aj vyššiu kvalitu. Čitateľnosť, zrozumiteľnosť pre pacienta sa dajú zlepšiť. Jazyk, ktorý sa používa, je často príliš komplikovaný a odborný a to, ako je zostavený leták, to nie je vždy privetivé užívateľsky. Druhé odporúčanie sa týka usmernení, ktoré už platia. A ide tu o implementáciu v praxi týchto letakov, čo majú obsahovať Treba ešte popracovať na týchto usmerneniach, ktoré sa týkajú informačných letákov k produktom, k baleniu produktov. A aby sa vyriešili niektoré problémy, identifikovali sa čitateľnosť tejto informácie, veľkosť písmen, medzery medzi písmenami a riadkami, čiže vlastne prehľadnosť alebo zreteľnosť prezentácie. V súčasnosti tieto informácie sa vypracovávajú na základe akýchsi mustier. Existujú isté skupiny produktov, ktoré vypracúva Európska agentúra pre lieky. Mohla by tu však byť flexibilita pri aplikovaní takýchto mustier pri určitých druhoch liekov, ak je to potrebné. A máme tu ešte jednu informáciu, ktorá sa týka usmernení. Treba ich prepracovať a pri prekladaní treba zabezpečiť, e, aby pri prekladaní do všetkých európskych jazykov sa takisto dodržiavala zásada prehľadnosti, čitateľnosti a aby sa nič v preklade nestratilo. Tretie odporúčanie sa týka zapojenia pacienta do vývoja takýchto informácií a letákov, tvorba letákov. Pacienti by mali testovať takéto informačné letáky počas procesu ich tvorby. Takáto metodika mm, by sa mala jednak aplikovať a ďalej vylepšovať. Správa počerkuje, že treba zvážiť tento e, testovací proces opakovane ho aplikovať, aby bolo možné vytvoriť rôzne verzie informácie o produkte a tieto otestovať všetky a v dostatočne včasnej fáze, aby sa dala prijatá najlepšia. Netreba zasa zároveň oddialovať marketingovú autorizáciu projektu, pretože takéto niečo je veľmi dôležité napríklad pre nové lieky, čiže nenarúšať proces e, autorizácie a takisto nepreťažovať záťažou, administratívnou záťažou farmaceutický priemysel, ale pokúšať sa nájsť pragmatické riešenie. Čo sa týka ďalších odporúčaní, treba vychádzať z osvedčených praktík a naše posúdenie vyústilo do poznatku, že otestovaný informačný leták môže byť odporúčaný regulátorom pre určitý sektor prostredníctvom platformy dostupnej pre farmaceutické firmy. Všetko treba, aby vychádzalo z dôkazov a aby bolo starostlivo zvážené. Piaté odporúčanie sa týka elektronických eh, médií, na ktorých by mohli byť zobrazené takéto informačné letáky sociálne médiá, elektronické médiá sa ďalej vyvíjajú a preto vzniká samospadom určitý tlak, aby informačné letáky existovali aj v elektronickej forme. Správa naznačuje, že áno, sú užitočné v takejto forme, ale opäť treba zabezpečiť, že papierová verzia naďalej bude existovať, nielen preto, že to je právne žiadané v legislatíve, ale aj preto, že kým sa papierový leták informačný nahradí elektronickou informáciou, treba zabezpečiť, aby všetky pacientské skupiny a vekové skupiny mohli sa dostať k elektronickému letáku a takáto analýza robená ešte nebola. E, záverom môžeme povedať, že sú tu príležitosti pre začlenenie rôznych e, ďalších informácií do letaku. Na druhej strane integrovaná časť starostlivosti o pacienta by sa dala obohatiť elektronickou verziou, ktorú by mohli využívať aj zdravotníci profesionáli. Preskúmali sme a odporúčali sme ďalej skúmať veci v tejto oblasti. Do toho by sa mala zapájať Európska agentúra pre lieky a ďalší aktéry, pretože tu treba prístup z, z viacerých strán, viacerými aktérmi. Ďalej. Dôležitá časť bol potenciál začleniť tzv. sekciu s kľúčovými informáciami do informačných letákov k produktom. Ako som už povedala, boli tu dve oddelené štúdie, samostatné štúdie a podarilo sa nám preukázať, že Musím povedať najprv, že táto kľúčová, e, tieto kľúčové informácie nie sú vyčlenené zatiaľ na letáku nejakým spôsobom a potrebujeme ďalej dôkazov, že je to potrebné takto ich nejako zdôrazniť, zvýrazniť alebo vyčleniť. Je pravda, že je dobré, keď sú hlavné informácie ľahko dostupné, ale potom tu vzniká obava, že sa pacient potom len sústredie na prečítanie tých hlavných zdôraznených informácií a ostatný leták nedočíta dokonca, stratí záujem. Zo štúdie vyplynulo, že by sme mali túto vec preskúmať podrobnejšie a zistiť, či keď e, zvýrazníme hrubými e, nejakými, nejakým spôsobom e, kľúčové informácie v letáku, či to je vlastne prínosom. Štúdia to nepreukázala, treba to preskúmať ďalej. Komisia to bude ďalej skúmať otázku máme v súvislosti s pilotným projektom, kde by sme mohli otestovať túto sekciu s kľúčovými informáciami. Prediskutovali sme si to s kolegami v Európskej eh, medicínskej agentúre, agentúre pre lieky. Oni už urobili určitú časť práce v tejto veci, posúdili rizika a benefity pri poskytovaní informácií jednak pacientom a jednak zdravotníckým profesionálom. Čas práce teda už je urobená a teraz e, skúmame, či kľúčové informácie by sa dali e, do zvýrazneného súhrnu zahrnúť a pacienti by sa mohli s tým zoznámiť takisto ako odborníci v zdravotníctve. Otestuje sa, či do takéhoto súhrnu by sa dali zapracovať tieto kľúčové informácie a keď ukončíme náš prieskum, rozhodneme, či v týchto letákoch v jedného typu alebo iného typu, druhého typu budú tieto informácie takýmto spôsobom uvedené. A ešte záverom chcem povedať niečo o ďalších krokoch. Na základe týchto odporúčaní Mm, prikročíme k implementácii spolu s Európskou agentúrou e, pre zdravotnícke e, produkty. Takisto odborníci v zdravotníctve, pacienti, mimovládky v zdravotníctve, rôzni aktéry a ďalší budú ešte oslavení a v pripomínkovom konaní sa vyjadria. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám, hovorí pani predsedajúca. Niekoľko kolegov sa prihlásilo o slovo. Pán Líza, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj stupkyni komisie za tento úvod. Myslím si, že je jasné, že v správe sa vyjadruje jedna vec, a to pán drastickejšie, že je treba konať. Nuž, máme tu otázku pri balových letákov. Je to predovšetkým problém pre pacientov, že sú im alebo tí, ktorí pracujú v zdravotníctve, tí majú tie odborné znalosti, takže tí sú na tom lepšie, ale pacienti, pre tí je to často veľmi ťažko pochopiteľné, tí sú na tom horšie. No a minulý týždeň mi povedal expert, že príbalové letáky poskytujú informácie a slúžia skôr preto, aby e, tam bola právna istota pre farmaceutické podniky, aby nikto nezažaloval. Ale problém je ten, že to nie je čitateľsky príliš e, e pozitívne alebo priateľské. No a moja skúsenosť praxe, a minulý týždeň mi to tento expert aj potvrdil, je taká, že mnoho pacientov, ktorí si vôbec pribalovi leták, nečítajú, vyhodia ho, povedia, je to príliš komplikované. No a potom je iný typ pacientov, neviem, či toto je lepšie. Tí si ho prečtajú e, zo všetkých strán a sú potom takí zneistené tými odbornými výrazmi a všetkými tými varovaniami, ktoré sú tam z, z právnych dôvodov. Oni neodhodia príbalový leták, ale odhodia ten liek, pretože povedia, všetky tieto vedľajšie účinky sú také nebezpečné. Ja som toto skutočne videl mám s tým skúsenosti, takže je treba zaručiť, aby tam boli informácie, ktoré sú relevantné pre toho pacienta, ale aj ktoré sú napísané takým spôsobom, že ich každý pochopí. Napríklad antibiotika. Nikto by nemal brať antibiotik z predpisu od lekára a nemôže podať kamarátovi v kaviarni, zober si aj ty jednu tabletku, mne to pomohlo. Keď chcete brať antibiotika, musíte ich dobrať do konca a je to treba robiť po konzultácii s lekárom. No a toto stále lekári aj mm, magistri opakujú, ale pokiaľ chcete, aby niekto niečo pochopil, tak mu to treba asi 7 krát zopakovať. A je treba, aby to bolo napísané aj v tom príbalovom letáku a tak, aby to každý pochopil. Už tu máme príslušné návrhy a teraz tu budem kritizovať komisiu a želám si, prosím vás, dobrú odpoveď a nie len takú larifári odpoveď. Komisár Dali, toho už si možno mnohí nepamätáte, v roku 2012 napísal list, kde stalo, že do roku 2013 obdržíme správu komisie, kde sa táto problematika prešetrí a potom dostaneme, dostaneme odporúčania. No a tento rok 2013 sa konal až v marci tohto roka 2017, takže prosím vás, vysvetlite to. Zastupcovia komisie, nevyhovárajte sa, že máte veľa práce. Niekto e, to e, dosť e, neodborne na to zabudol. Je to problém. Už rok 2017 a povedať v roku 2017, aha, to je nejaký problém, je treba to ešte celé prešetriť, tak to, tak to nejde. Je treba buď to celé zrýchliť, a buď uznať, že tu nie je nejaký problém, alebo povedať, že tu ten problém je, ale nech si to ošetria členské štáty. Ale pokiaľ vy si chcete niečo robiť, tak to musíte teraz urobiť trochu rýchlejšie. No a čo by som hovoril ešte o jednej konkrétnej veci. Poprvé, čo týka tých elektronických možností, tam by sme sa mohli zamyslieť a možno by sme s tým mali začať iba v prípade liekov, ktoré dodávajú lekári, ako napríklad prostatika alebo Podobne lieky, ktoré e, podávajú lekári, ktoré pacient si nepodáva sám doma, pretože lekári samozrejme s takýmito um, systémom môžu lepšie zaobchádzať než pacienti. No a druhá vec, ktorá je pre mňa osobne dôležitá, a máme tu aj jasné rozhodnutie parlamentu, je to e, ten odsek o, so zásadnými informáciami Drug Fact Box, ja si myslím, že toto je dôležitá otázka, pretože práve tieto dôležité informácie často nie sú eh, dobre pochopené, pretože sa stratia záplave ostatného textu. Takže tak, ako sa to napríklad už robí v USA a v iných štátoch, máme tu problém, že ľudia si nečítajú pribalový leták, ale to, pre mňa to nie je to riziko pokiaľ mm, si niekto ten leták prečíta odpredu, odzadu, tak taktiež to môže byť problematické. Takže nie je jednoduché nájsť tú správnu cestu, ale pokiaľ si povieme, že to necháme v takej situácii, aké je to teraz, tak s tým nie je spokojný už vôbec nikto. Pretože ľudia nedokážu pochopiť, čo vlastne stojí v tom pribalovom letáku. Ďakujem pani Grostet. Euh, Ďakujem pani predsednička. Ako Peter Líze, tak začnem tým, že poďakujem komisii. Áno, to je dobre, že prišla predstavením tejto správy, ale rovnako ako Peter Líze konštatujem, že už sme veľmi dlho na ňu čakali, takže prichádza naozaj veľmi neskoro, ale závery sú všeobecne pozitívne zaznamenávam určité vylepšenia v aplikácii komisiou, hlavne pokiaľ ide o jasnosť a viditeľnosť príbalových letákov. Vidím, že komisia sa rozhodla pokračovať v tej lepšej harmonizácii vychádzajú z existujúcich dobrých praktík a to ide všetko správnym smerom, ale mali by sme sa viacej sústriť na vylepšenie a šírenie informácií, ktoré sú v príbalovom letáku, pretože áno, pokiaľ ide o rezume charakteristik výrobku, pre odborníkov, pre zdravotnícke personál, oni majú skúsenosti, to môže byť jasné, ale pacienti potrebujú informáciu, ktorá je čo najjasnejšia a najjednoduchšia. A tak, ako to povedal aj Peter Líze, to prináša problémy s letákmi a ja som veľmi skeptická, k tej potrebe prichádzať, novú, prichádzať s novou sekciou kľúčových e, informácií, aby sme zachytili tie podstatné informácie. Ja sa obávam, že ak by sme dodali ešte ďalšiu úroveň informácií, tak by sme vlastne e, skomplikovali ten leták miesto toho, aby sme ho zjednodušili, takže to nie je tá želaná cesta. A keď sme v digitálnej dobe, tak podľa mňa je nevyhnutné rozvinúť paralelne elektronický formát a synergia e, digitálny formát a papierový formát je dôležité. Myslím, že komisia ide týmto smerom, to je dobré, ale napríklad e, otázky, odpovede k letáku alebo k obalu a to mať e, digitálne alebo za, vysla, teda mať odvolávku na internet alebo nejaké označenia alebo doplnkové informácie, ktoré by mohli byť disponibilné online. Áno, to je fajn, je to príležitosť, ale treba uvažovať o tom, že existujú medzi pacientmi aj tie staršie generácie a tí radšej využívajú papierový príbalový leták a preto treba naozaj Eh, dohliadať na to, aby informácie v príbalovom letáku na papieri boli naozaj veľmi zrozumiteľné a jednoduché. Mr. Dorfman. Ďakujem, pán Dorfman. Ďakujem. Takže moja otázka sa berá podobným smerom, ako už povedali predrečníci. A síce, teda budem hovoriť o jazykových aspektoch, zastupkňa komisie o tomto hovorila len okrajovo, ale ja som ja som príslušníkom nemeckej eh, jazykovej menšiny v Taliansku a my už bojujeme celé roky pred, za to, aby sme mali tie informácie na liekoch aj po nemecky, pretože mnohí naši spolobčania nerozumejú tomu talianskému príbalovému letáku. A myslím si, že v takéto situácii je mnoho ľudí v Európe, taktiež sú tu milióny turistov, ktorí cestujú a ktorí možno idú do Portugalska, do Španielska, do Talianska, tam si musia zakúpiť nejaký liek a vôbec nerozumejú, čo ten príbalový leták hovorí, pretože nie je napísaný v ich e, vlastnom jazyku. No a pokiaľ, ako podal zastupkynia komisie, si to vyhľadáte na internete, to sa dá, ale je to krok do prázdna, pretože samozrejme Mm, často neviete, ako sa dostať k tomu, k tým informáciám vo vašom jazyku. Mm, takže myslím si, že možno by tieto príbalové letáky v rôznych jazykoch mali byť uchovávané na nejakom centrálnom mieste, na jednom mieste, aby pacient sa k tomu jednoducho dostal, aby to nemusel nejak náhodne vyhľadávať cez Google. Ale možno ešte lepšie bolo to, čo povedal Peter Líze, že, že tam mať určitý odsek, eh, kde by sa hovorilo o príslušnej informácii a potom by tam bola tá časť, eh, kde by sa hovorilo o právnych aspektoch. To si myslím, že nikoho v podstate nezaujíma, ale bolo by to tam a potom tie e, relevantné informácie by tam mohli byť vo viacerých jazykoch, napríklad v celej Európe by to mohlo byť aj vždy po anglicky, no a pokiaľ niekto je niekde na dovolenke, tak e, by mu to mohlo pomôcť. No a pokiaľ v niektorých e, krajinách sú veľké inojazyčné menšiny, tak taktiež v ich jazyku by tam ten text mal byť. No a pokiaľ sa toto nestane, tak, tak ako to povedal Peter Líze, E, tak situácia bude rovnaká ako doteraz, e, negatívna, zlá a myslím si, že krátke informatívne texty by tam mohli byť vytlačené vo viacerých jazykoch. Ďakujem, pani Dornáno. Merci, madame. Ďakujem, pani predsednička odporúčania Európskej komisie pre príbalové letáky, ktoré by boli pochopiteľnejšie, sú zaujímavé, ale sú to dlhodobé ciele a ten termín nie je stanovený. Ja by som rada poslala, aké etapy má naplánované komisia, aby e, vylepšila informácie, ktoré sú povinné pre lieky a hlavne ako komisia mieni zmeniť usmernenia o jasnosti letákov a informácií na obaloch. Najväčšou chybou je nedostatok jasnosti príbalových letákov a to prináša neželateľné výsledky. Veľmi často tieto dopady nie sú hierarchizované. Áno, treba vylepšiť informácie, ako navrhuje komisia, hlavne pokiaľ ide o neželané e, dopady liekov alebo nežiaduce účinky, pretože niektoré lieky môžete dostať bez predpisu a pritom môžu byť rovnako problematické ako tie, ktoré sú e, ktoré vyžadujú lekársky predpis, takže aj tam by sme mali používať, e, tá, pouvažovať hlavne v prípade much. Now... Ďakujeme pekne. Teraz pani Solomon, nech sa páči opäť vy, zareagujte na to, čo tu odznelo, prosím. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujem. Pochopili sme dôležitosť tejto správy a radi by sme pozitívnym spôsobom videli vyriešené tie problematické záležitosti, ktoré sa identifikovali v správe. Čo sa týka toho, čo povedal doktor Líze, súhlasíme s jeho analýzou, o kľúčových informáciách, o tej e, špeciálnej kolonke alebo sektore, ktoré by bol, ktorá by tam bola v príbalovom letáku. Áno, takto graficky prezentovaná informácia by mohla byť užitočná pre pacientov, ale tak ako doktor Líze na to poukázal, potrebujeme kritickejšiu analýzu takéhoto kroku, pretože toto môže podkopať dôležitosť iných informácií v letáku, ktoré nebudú zvýraznené a sú predsa len dôležité pre pacienta. Takže navrhujeme analýzu. Európska agentúra pre lieky by mohla ju vypracovať tak, aby sa zdôraznilo to, čo je dôležité pre pacientov aj pre zdravotníkov, pretože aj keď by sme takúto informáciu začlenili, musíme to urobiť tým správnym spôsobom, aké informácie musia byť k dispozícii, aby to bolo priateľné pre liek, pre starších pacientov, aby to pomohlo pacientom, aby sa nepotlačili do úzadia iné dôležité informácie. Čiže musíme si to ešte preštudovať dôkladnejšie. Spolupracujeme s agentúrou pre lieky a doplníme ďalšie prvky do celkového obrazu. Doktor Lisa spomenul antibiotika. To je príklad, kedy rozmanitosť týchto liekov ako kategórie musíme zvážiť. Aj toto je len jedna kategória liekov, sú aj iné skupiny liekov, kategórie liekov, iné, iní pacienti. Nechceme byť negatívni voči vašim námetom, ale musíme si k tomu preštudovať viac a zistiť, či grafická prezentácia takého, takýchto kľúčových informácií iným spôsobom ako ostatných bude na prospech pacienta. Ďalej, ako zrozumiteľne treba napísať takýto príbalový leták. Správa tak či tak zdôrazňuje, že to je jeden, jedna z identifikovaných problematík, že nie vždy sa to dá ľahko pochopiť pacientovi, čo je v príbalovom letáku o lieku napísané. Analizujeme situáciu spolu s kolegami z Európskej agentúry pre lieky. Správa zdôrazňuje, že pacienti by sa mali výraznejšie začleniť do testovaní príbalových letákov. Táto informácia v súčasnosti o testovaní pacientov e, vieme, že prebieha, že firmy, ktoré sú po, majú uloženú povinnosť zo zákona testovať príbalové takých ich aj testujú spolu s pacientmi, tak počas tohto podsúdenia vzniknú ďalšie hodnotiace informácie, ktoré budú dôležité aj pre našu prácu. A dôležité je, aby pacient otestoval pribalovil tak nie až v konečnej fáze, tesne pred schválením, ale v čase, kedy sa dá do zmien ešte zasiahnuť. Už som povedala počas prezentácie, že pri prekladoch príbalových letákov sa snažíme nájsť riešenia spolu s agentúrou, aby sa dali schváliť rozličné e, jazykové verzie a aby ne, e, sa nestratili nuancy prvého jazyka v preklade do ostatných jazykov Európskej únie. Skúmame túto vec pozitívnym spôsobom, ale ešte sme si neistí, že sme komplexne všetko pochopili a treba preštudovať, aké ďalšie prvky musíme začleniť do príbalových letákov. Čo sa týka pani Grostet vzniesla tu isté námietky. Skutočne ďalšia vrstva informačná, ktorá by takto vznikla, je vecou, ktorú treba rozanalizovať. Čo sa týka digitalizácie, hľadáme riešenia, aby elektronické príbalové letáky boli k dispozícii takým spôsobom, aby ich používateľia mohli ľahko nájsť, ale aby sa tým zároveň nezrušili papierové formy príbalových letákov dôležité pre starších pacientov, ktorí zatiaľ nemajú prístup k elektronickým médiám. Čo sa týka otázky e, pána poslanca Dorfmana o jazyku, v legislatíve sú uložené isté požiadavky na jazyk, akým sú na písané príbalové letáky. A všetky tieto informácie musia byť napísané nielen v jazyku danej krajiny, ale aj v jazyku menšín tejto krajiny, aby naozaj informácie pochopili všetci, ktorí v danej krajine žijú, tam, kde sa produkt predáva. Zároveň, aby bolo možné mať pre turistov v letáku dostupné všetky jazyky, úplne všetky jazyky Európskej únie. To sa nedá dosiahnuť, aby v jednom balení bolo toľko informácií na papieri. A napokon, čo sa týka tej poslednej otázky, jasne predložená informácia, čo sa týka jazykového hľadiska, To je dôležité, takisto preklad a dostupnosť informácie vo všetkých jazykoch. Chcela by som tu niečo vyjasniť. Súhrn, súhrná charakteristika produktu a príbalový leták sú na web stránkach Európskej agentúry pre lieky aj na stránkach komisie pre tie produkty, ktoré sú ústredne schválené. Zároveň treba brať na vedomie, že veľa schválení sa deje aj na národnej úrovni, takže aj na národných web stránkach regulačných orgánov je možné nájsť určité informácie k príbalovým letákom alebo súhrné informácie o liekoch. Čo sa týka vedľajších účinkov, informácie o nich, tak ako som povedala predtým, sú poskytnuté. Pacienti otestovali formu poskytnutia týchto informácií. Už teraz sa to testuje zo strany pacientov a naše úsilia budú v súčinnosti s Európskou agentúrou pre lieky. V rámci autorizačného postupu sa takéto veci budú diať tak, aby pacient ľahko pochopil, o, čo sa, o čom sa píše v príbalovom letaku. Ďakujem vám. Dodatočná otázka. Pán Líze, poprosím krátučko a aj o krátučku odpoveď. Mohol by som toho povedať viac, ale máme ešte pár bodov programu, takže budem hovoriť len krátko. Lutujem, že zastupkynia komisie nehovorila o e, tej otázke času. No a my chceme jasné áno alebo nie. Myslíte si, komisia, že je treba sa ospravedlniť, keď o 4 roky, so štvoročným oneskorením predložíte správy a chceme príliš, keď hovoríme, aby ste to trochu urychlili? Teraz, teraz krátko odpoveď od komisie. Yes, I'm sorry. Áno. Mali sme problémy so štúdiou, áno. Komisia nikdy nie je spokojná, keď e, mešká so správou. Môžeme sa ospravedlniť za to, že je tá správa oneskorená, ale považujeme ju za veľmi dôležitú a veľmi vážne berieme našu prácu. Čo sa týka lehôd, už teraz sme v kontakte s kolegami z Európskej agentúry pre lieky. Hľadáme spolu s nimi pragmatické riešenia. V pracovnom pláne komisie, teraz sa vraciam k otázke o revízii legislatívy. V pracovnom pláne komisie nemáme zatiaľ revíziu tejto legislatívy, takže sa pokúšame čo najviac týchto odporúčaní zapracovať zásadným spôsobom do súčasnej práce agentúry pre lieky a do súčasnej legislatívy. Ale veríme, že v tomto vymedzení sa nám podarí urobiť veľa. Robíme maximum. Poprosím vás o pochopenie, ctení poslanci, ctené poslankyne, pretože táto práca prichádza v období, kedy aj komisia, aj agentúra pre lieky bojujú so záležitosťou udalosťami, ako je Brexit. Sú tu otázky prioritizácie, ale otázka e, príbalových letakov zostáva prioritou pre komisiu. Ubezpečujem vás, podobne ako pre Európsku agentúru pre lieky. Áno, to bolo naozaj krátke. Veľmi pekne ďakujem. Prechádzame k bodu 9. Je to výmena názorov s komisiou o ekologizácii spoločnej poľnohospodárskej politiky. A Pierre Bosku, riaditeľ DG Agri, dostáva slovo. Nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň želám všetkým. Dnes by som vám rád prezentovala, aká je situácia v uvedení greeningu v SPP dva roky po aplikácii v roku 2015 a použijem PowerPointovú prezentáciu a začnem tým, že pripomeniem, aký je politický rámec začatia greeningu, potom prídem s hlavnými výsledkami hĺbkových analýz aplikácie greeningu a potom sa budem venovať aplikácii delegovaných aktov v súvislosti s, e, s greeningom a aké zmeny uvažuje urobiť komisia ako výsledok tých hĺbkových analýz a záverom potom niekoľko uzáverov. Je dôležité pripomenúť, že greening prichádza v novom politickom rámci, kde sa snažíme podporiť rozvoj e, udržateľného poľnohospodárstva, a dosiahnuť tri zásadné ciele, ktoré sú prepojené pomáhať farmárom, aby ich systém výroby prispôsobili novým socioekonomickým, environmentálnym a teritoriálnym výzvam, zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a potenciál EÚ a zdroje poľnohospodárstva a tiež vylepšiť environmentálny dopad poľnohospodárskej činnosti a to tak, že sa preorientujú tie hlavné nástroje SPP, aby sa zvýšila spoločná produkcia e, tovarov, služieb, výrobných, e, plnospodárských výrobkov a tiež tým, keď vidíte ten stredný e, stredný štvorec z tej svetlozelenej farby, tak a to všetko v súvislosti s kondicionalitou, ktorá vyplýva z európskej legislatívy. A tu ide o to, aby sa e, zabezpečilo e, rešpektovanie troch základných polnospodárských praktík, pokiaľ ide o e, rozsah, pôdy, ktorá, e, na ktorú sa bude aplikovať a rovnako ako aj občné opatrenia. Tam ide 25 až 26 plnohospodárskej pôdy. Tieto plnohospodárske praktiky sú tri. Uchovanie e, stáleho, stáleho uchovávania a zachytávania uhlíka, potom vylepšiť kvalitu pôdy a tiež zavedenie toho, čo voláme e, povrch e, ekologického záujmu, aby to bolo 50 e, z tej obrábanej pôdy, aby sme vylepšili kvalitu pôdy. Greening zaznamenal dve hĺbkové analýzy od roku 2015 aby sme vyhodnotili e, výsledky. Prvá analýza to bolo Greening Review, to bola analýza Greeningu po prvom roku aplikácie. A komisia v apríli v roku 2014 sa zaviazala, že príde e, s takouto analýzou a zaviazala sa k nemu delegovaným aktom a zamerala sa predovšetkým na administratívnu záťaž, dopad na výrobný potenciál a dopad na e, spravodlivé pravidlá a eventuálne e, úvaha o zmene delegovaných aktov. Druhá hĺbková analýza to bola správa z marca roku 2017 o povrchoch ekologického záujmu a to malo byť predložené koncom marca 2017. E, tieto povrchy E, kým doteraz bolo doteraz 5 celkového povrchu, tak sa uvažovalo o zvýšení na 7 a tiež sa prichádza s predbežnou analýzou eventuálneho dopadu, environmentálneho dopadu takýchto povrchov a tu máme výsledky dvoch analýz tých dvoch prvých rokov je príliš skoro podľa nás hodnotiť skutočný dopad e, environmentálnych opatrení greeningu, keď sme začali v roku 2015 e, pokiaľ ide o vodu, biodiverzitu, kvalitu pôdy a tak ďalej. Tie výsledky ešte zatiaľ e, sú ťažko merateľné kvalitne, ale máme určité ukazovatele, ktoré už môžeme použiť dopad greeningu, napríklad viac ako 75 plnohospodárskej pôdy e, je mm, podmienená jednou z povinností greeningu a potom sa to týka aj malých fariem, hoci tie majú určité výnimky, ale týka sa to aj biofarmárov, a ktorí používajú praktiky, ktoré sú v prospech životného prostredia. Tých 15 to je dobrý ukazovateľ potenciálu greeningu, aby sa zlepšila účinnosť SPP, hlavne v environmentálnych cieľoch. 70 obrábanej pôdy a ornej pôdy e, sú ekologického záujmu. V roku 2016 9 e, ornej pôdy bola deklarovaná ako povrch ekologického záujmu, takže 9 je viacej než tých stanovených 5 A čo treba zdôrazniť, ak trvalé právne porasty sú v EÚ chránené, tak viac ako 16 e, týchto povrchov boli environmentálne e, citlivé, deklarované a teda každá parcela e, potom má zadefinované kritéria, ako tam postupovať a má to tiež významný environmentálny dopad na trvalé trávne porasty ďalej TTP. Tu máme taký graf, kde máme teritoriálne pokrytie greeningu. Keď som hovoril o 75% EÚ, tak tie čísla sa samozrejme veľmi líšia od štátu k štátu. 27 členských štátov, niektoré, jeden ešte neposkytol údaj a vidíme, že podľa počtu malých štruktúr, malých e, farmárov alebo biofarmárov, tak skutočne tie percentá sa lišia. A keď tu vidíme aplikáciu povrchu ekologického záujmu a ich pomer, tak vidíme, že tento povrch môže byť vytvorený rôznych 18 typov biotopov, teda 18 typov povrchov ekologického záujmu. V roku 2015 aj 16 viac ako 90 povrchu ekologického záujmu bolo vytvorených z troch typov povrchov. Boli to 39 eh, rastliny, ktoré fixujú dusík, potom eh, ďalšie percento, ktoré zodpovedá pôde, ktorá ostala ležať úhorom a zvyšok iné druhy kultúr. A teraz máme správu z marca 2017, ten Greening Review a tie hlavné výsledky. Tá správa 2017 analyzovala dopad e, rôznych povrchov ekologického záujmu. Vychádzali sme z vedeckých výskumov a z výsledkov e, štúdií e, vedeckých ústavov a tieto povrchy majú pozitívny vplyv jednak pre biodiverzitu, ale tiež pre ekosystémy, či už ide o polenizáciu alebo zabránenie erózii pôdy a e, samozrejme tiež sa to líši od druhu povrchu ekologického e, záujmu a tiež závisí od toho, akým spôsobom sa tieto povrchy obrábajú. Ak tieto analýzy ukazujú, že všetky povrchy ekologického záujmu majú e, pozitívny dopad na biodiverzitu, ale otázka e, krajinkárskeho alebo och, och, otázka charakteru krajiny a tak ďalej tiež samozrejme súvisí s touto témou. To isté platí na požiadavky manažmentu, eh, pokiaľ ide o environmentálnu účinnosť týchto nástrojov. A tu by som spomenul niektoré požiadavky, ako napríklad eh, typ povrchov, typ kultúr, eh, podiel e, pôdy ležiacej úhorom alebo podiel kultúr, ktoré sú medonosné alebo polinizačné a tak ďalej. A tiež používanie mm, e, pesticídov, ktoré majú priamy dopad na environmentálnu výkonnosť e, týchto povrchov. Záverom stručne k správe z roku 2017 dva prvky. Poprvé, na základe informácií o aplikácii, ktoré ukazujú, že ten pomer e, povrchov ekologického záujmu je dvojnásobný, než regulácia požaduje, tak komisia nevidí potrebu zvýči, zvýšiť ten pomer z 5 na 7 a jasne e, vyplýva z tejto správy, že treba podporovať farmárov, aby išli cestou povrchov ekologického záujmu v prospech biodiverzity a to sa snažíme pozmenením delegovaných aktov špecifických pre greening, kde, kde sa majú prispôsobiť existujúce pravidlá, aby boli pochopiteľnejšie, ľahšie na aplikáciu a to by malo prispieť k zlepšeniu e, interaktivity a pôsobenia tejto legislatívy s farmármi a tiež by aj vylepšilo environmentálnu účinnosť greeningu a návrhy k e, adaptácii alebo v modifikácii delegovaných aktov je tam 14 opatrení zjednodušenia, ale aj vylepšenia v greeningu. Ide o zjednodušenie pravidiel, zníženie riziko chybovosti a zvýšenie pozitívnych dopadov pre, životnú, pre životné prostredie, zvýšenie flexibility a aj zlepšenie pravidiel riadenia pre tieto povrchy, aby sa zvýšila environmentálna účinnosť greeningu. Tu máte detail 14 návrhov v pozmenenom delegovanom aktu greeningu. Neprejdem všetkými, ale by som upresnil k návrhu, o ktorom sa najviac diskutuje, pretože je najambicioznejší. To je ten dole na slajte, ktorý sa týka zákazu používania pesticídov pre povrchy ekologického záujmu, ktoré sú potenciálne produktívne, teda e, že úlohom, e, ležiace úhorom, povrch, ktorý fixuje dusík a tak ďalej a tak ďalej. Aké sú budúce etapy pre delegované akty, e, ktoré majú zmeniť pravidlá greeningu polovici februára 2017 bol tento nový delegovaný akt prijatý a jeho vstup do platnosti by mal byť v polovici 2017. Uvidíme, ako prebehne skrutinium a kontrola v parlamente a rade. Parlament to rozšíril na 4 mesiace do 15. júna a hlasovať sa bude v Agri zajtra 30. mája a vstup do platnosti by mal byť najneskôr v roku 2018 s možnosťou pre členské štáty, ktoré si to želajú, aby tá aplikácia sa urobila ešte skôr teda v roku 2017. Ešte záverom niekoľko slov. Na základe informácií aplikácie prvých dvoch rokov greeningu je jasné pre nás, že greening má obrovský potenciál, hlavne pokiaľ ide o teritoriálne pokrytie, druhý prvak, predbežné výsledky v environmentálnej výkonnosti sú naozaj slubné, ale tretí bod, myslíme si, že je absolútne nevyhnutné vylepšiť účinnosť e, greeningu, aby sme e, odôvodnili lepšie priamu pomoc a e, greeningu a to súvisí s budúcnosťou SPP a posledný bod. Aplikácia delegovaného aktu je podľa nás kľúčová etapa pre zlepšenie environmentálnej účinnosti greeningu. Ďakujem. Ďakujeme komisii, keďže sme pod časovým tlakom. Obmedzujem rečnícky čas na minútu a pol. Prvým je pán Gebrandy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ťažko sa mi začína. Neviem ani, kde mám začať. Ale mám niekoľko otázok. Predovšetkým, ak ste si prečítali správy z Európskeho dvora auditorov, sú extrémne kritické k poľnohospodárskej politike ako takej. Citujem, je vychádza z vstupov, to znamená, že je orientovaná na výdavky a na súlad viac než na výkonnosť. Priame platby, ich ciele nie sú odhalené v nariadení ani očakávané dopady a indikátory. Nie, nie sú informácie o tomto. Je tu zásadný problém so spoločnou poľnohospodárskou politikou SPP. Zvyčajne pridelíme peniaze na nejakú politiku, rozhodneme, aké sú ciele a potom vytvoríme politiku a tu je to naopak. Máme peniaze, chceme ich minúť a potom si povieme, akú politiku dáme na to, aby sme minuli tieto peniaze. A presne toto povedali už aj z dvora auditorov niekoľkokrát. Zároveň vidíme, že environmentálna agentúra o stave prírody e, povedala, že biodiverzita v polnohospodárstve je veľmi vážnym problémom. Pozeral som si vaše diapozitívy, keď ste robili prezentáciu. A naozaj je to kvantitatívna analýza. Máme toľko percent toho a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo výstup, dopad, čo to znamená pre biodiverzitu? Možno, že oblasti ekologického záujmu EFA nie sú tým správnym nástrojom. Možno by sme mali na to ísť nejako inak. Takže moja všeobecná otázka znie, akú analýzu komisia mieni vypracovať aby sme mali prístup orientovaný na výsledok, na výstup. Nevadí mi, že všetky peniaze minieme na spoločnú poľnohospodárskú politiku, ak budú pozitívne výsledky v oblasti poľnohospodárstva aj v oblasti biodiverzity a životného prostredia. Ďakujem. Ďakujem vám, hovorí pán predsedajúci. Prosím, rešpektujte minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, hovorí ďalšia rečnička, pani Auken. Myslím si, že vo všetkých krajinách máme občanov, ktorí dostávajú peniaze ako keby zadarmo. A my tento veľmi obmedzený nástroj EFA, oblasť ekologického záujmu, používame skôr e, kvantitatívne než kvalitatívne. Tak ako to tu odznelo e, z úst pána Gerbrandyho, možno to ani ne, neprispieva k riešeniu dramatickej situácie vzájomných vzťahov v biodiverzite v Európe. Ja som z krajiny, kde máme veľa zelených oblastí, ale je tam príroda a tie, kraj, tie oblasti sú chudobné. Ako obhájiť takéto veľké sumy, ktoré sú pridelované na oblasti ekologického záujmu? Ak nie teraz, možno neskôr, by ste mohli prosím odpovedať na oblasť e, liahnutia sa vtákov. Táto obava prichádza z Inštitútu pre environmentálnu politiku. Mohli by sme dostať konkrétnejšie odpovede na otázky? ktoré sa týkajú skôr kvality na miesto, prepáčte, že to tak musím povedať, ale starého kvantitatívneho prístupu. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, pani Miller. Nech sa páči. Pani Miller. Ďakujem. Teraz sme počuli, že polnohospodárstvo miesto o miesto 5 ekologických prioritných e, plôch má e, teda 9 a to je iné, než sme čakali. No a teraz vidíme, že polospodári sú pripravení e, taktiež na seba prevziať zodpovednosť za e, environmentálne kroky. No tu nehovoríme o bio e, polnospodárských plochách, ale obyčajných e, polnospodárských plochách. Tam sa pestuje pestuje hrášok, soja alebo fazula. No a ide tu o to, že včela nepotrebujú len repku na jar, ale potom neskôr ďalšie kvety. No a pokiaľ tu máme te, teda takmer dvojnásobnú plochu, prečo chceme riskovať, že prostredstvom zákazu pesticídu tieto plochy sa opäť zmenšia? No a Našim cieľom je jasne zaručiť ehm, dobro, dobré polnospodárstvo, zdravú výživu. Cieľa SPP sú teda jasné, ale mi tu vyvstáva otázka, prečo tu prostredníctvom opatrenia, tohto opatrenia tu sprísnime situáciu keď máme pravidla zatiaľ v platnosti len rok a zatiaľ ešte nemôžeme posúdiť, aké majú v skutočnosti dopad. Ďakujem vás, pani Dole. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Už veľa vecí predrečníci povedali. Ja by som sa vrátila k jednému kľúčovému bodu. Podľa mňa ja ako bývalá farmárka, mňa sa týka e, táto otázka zostreného greeningu ale ja si myslím, že by sme mali vychádzať z dobrých myšlienok, zakázať používanie fitosanitárnych produktov na povrchu ekologického záujmu. To je nonsens. My predsa musíme aj vyživovať včely a zakázať eh, pre eh, včely určité parcely, kde nie je veľa práce. farmári sa stanú takto schizofrenicky. Prestaňme s byrokraciou, prestaňme neustále týchto ľudí e, nejakým spôsobom zavádzať, dajme im usmernenia, kvantitatívne aj kvalitatívne merania greeningu. Ja si myslím, že zjednodušiť opatrenia, ktoré sa aplikovali len pred tromi rokmi, to, tu nejde o zjednodušenie, ale o skomplikovanie pre farmárov. Tak naozaj predstaňme s tou eh, administratívou a prestaňme opravovať tých ľudí, ktorí skoro ráno vstávajú a zarábajú veľmi ťažkým spôsobom veľmi smiešné peniaze. Voorzitter, dank u Pani Schraje Perek, ja sa pripomínam k dvom predrečníkom. Ehm, Hovoríme tu o pôde, ktorú vlastne polnohospodári a v praxi sa robí viac než to, čo sa odrkodle v týchto výpočtoch. Ja môžem hovoriť o mojej farme. Máme veľké pole s kvetmi. je treba byť pozitívny prírodné organizácie, včelári, polnospodári sú často húckaní jeden proti druhému, ale je treba zistiť, ako odmeniť, odmeniť polnospodárov, e, ktorí sú ochotní urobiť ten krok navyše. Možno by experti z hlavných miest eh, mohli prísť na polia a vypočítať to a povedať nám, čo ďalej. Mali by sme prestať eh, Eh, štvať jednu stranu proti druhej. A myslím si, že sme na správnej ceste, ale nemali sme zachádzať ďalej, než to, čo robíme teraz. Ďakujem, pán Dorfman. Ďakujem, zastupca komisie. Veľmi úderne teraz hovoril o tom, čo si e, myslí o kolonizácii rôzne sektory spoločnosti, no ale myslím si, že sa trochu zabudli na polnohospodárov. A keby si sa opýtali polnohospodárov, čo oni si myslia o kolonizácii, tak možno by sme dostali zaujímavé odpovede, napríklad úradníci tam prídu na polia, tam merajú a počítajú stromy, koľko tam stojí nejako stromov v rade a to je úplná blbosť. No a E, polnospodár toho vie trochu viac o týchto veciach so svojím zdravým sedliackým rozumom. No a ja podporujem určité kroky, ale že by sme teraz mali meniť pravidlá po e, dvoch rokoch, čo sú v platnosti. Napríklad tam máme bielkovinové rastliny, tam máme pre, plodiny, tam máme dobré výsledky ale v situácii, kedy 75 európskej potreby je pokryté e, dovozom, tak e, to neviem, či by sme mali robiť krok vzad. Dobre, pokiaľ chceme zachrániť import a pomáhať tým Brazílii a Argentíne, tak dobre, urobme to tak. Ale pokiaľ chceme vytvoriť vlastnú európsku bielkovinovú stratégiu, tak toto, čo tu predstiera, to je hlúposť. Ďakujem a teraz už na zozname nemám nikoho ďalšieho, takže dostáva komisia 5 minút, aby zareagovali. Merci, monsieur le président. Donc, je... Ďakujem, pán predseda, ďakujem za všetky komentáre pri aplikácii greeningu a návrhu komisie eh, v pozmenení delegovaných aktov niekoľko odpovedí na vyjadrenia poslancov. Pripomíname, že SPP to nie sú len peniaze, ktoré miniame na farmárov, to sú aj veľké politické ciele e, pre poľnohospodárstvo, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, a je to aj príspevok k teritoriálnej rovnováhe a tieto ciele znamenajú celok tohto politického cieľa a mali podporu farmárov aj na to, aby mohli realizovať svoje aktivity, aby mohli lepšie spra- spravovať svoje farmy, aby mali menší environmentálny dopad ich produkcia a aby mohli bezpečne vyživovať 50 miliónov, pardon, 500 miliónov občanov EÚ. Rovnako ide o zjednodušenie riadenia tohto politického nástroja. Je jasné, že už niekoľko rokov sme sa snažili e, v, injektovať do tejto politiky e, hlavne prvky účinnosti prostredníctvom kondicionality a ďalšími Eh, elementami a takto budeme aj pokračovať a naďalej nad nimi uvažujeme aj budúce roky, tak budeme robiť. Keď sa hovorí o viacej kvantitatívnych či kvalitatívnych prvkov, tak to je práve o to, čo sa snažíme uviezť viacej tej kvality, ale musíme si uvedomiť, že greening E, sa uviedol do, plas, do e, aplikácie pred dvomi rokmi. Teraz sme v treťom roky aplikácie. Samozrejme, že je tam dopad na vodu, na pôdu, biodiverzitu, kvalitu ovzdušia, ale je samozrejme veľmi skoro mať číselné údaje o environmentálnom dopade tejto politiky greeningu Spolupracujeme veľmi so spoločným výskumným centrom, s univerzitami v EÚ a vidíme, že veľmi často ten environmentálny dopad sa dá vyhodnotiť len v časovom horizonte 5 či 10 rokov, a keď hovoríme o kvalite vody a tak ďalej. Ale musíme byť skromní a tie údaje a prvky, informácie, ktoré máme k dispozícii, pokiaľ ide o využívanie povrchu pri aplikácii greeningu, tak z tých sme vychádzali. Je to jedna z prvých a hlavných lekcií, ktoré môžeme vyvodiť z tých dvohĺbkových analýz a správ greeningu. Či už ide o poskytovanie ekosystémových e, opatrení alebo určitý druh povrchov je lepší než iný a to sa snažíme dosiahnuť delegovanými aktami. Chceme podnecovať parfárom, aby išli cestou povrchu ekologického záujmu, ktoré sú pozitívnejšie pre životné prostredie a takýmto spôsobom budeme môcť aj ľahšie merať ich dopad aj o niekoľko rokov. Keď, ho, keď sa rozprávame s farmármi, plnohospodármi a s všetkými zúčastnenými, tak vidíme, že sú veľké obavy ešte pred skutočnou aplikáciou greeningu a mm, išlo o, o to, že sa báli, že ten systém je zložitý a my sme samozrejme pripravení ho zjednodušiť. Vieme, že bol uvedený do praxi veľmi komplexne a zložito a preto sa snažíme tými delegovanými aktami. Hovoril som o 14 eh, návrhov pre vylepšenie a zjednodušenie. Ide o návrhy zjednodušenia v prospech farmárov a v prospech politiky ekologizácie, ale aj tie obavy, pokiaľ ide o environmentálnu účinnosť, je jasné, že jeden z cieľov SPP je mať Eh, poľnohospodárskú výrobu, ktorá bude udržateľná z dlhodobého hľadiska, aj ekonomicky udržateľná a je preto dôležité, aby farmári boli podnecovaní robiť také poľnohospodárske praktiky, ktoré budú pozitívne aj pre životné prostredie. A preto je dobre istou cestou ekologizácie greeningu eh, povrchov ekologického záujmu. A ak chceme naozaj sústrediť naše úsilie na tie povrchy ekologického záujmu a chceme uchovať biodiverzitu, sme toho názoru, že je lepšie zakázať e, používanie pesticíd na tých 5% ornej pôdy, e, ktorých sa týka priamo greening, než totálny zákaz pesticídov, či už e, včelstva alebo iné e, živočišné rastlinné druhy, e, ktoré sa vyskytujú v týchto povrchoch, to určite ocenia. Zjednodušenie a administratívna zložitosť, zvýšenie environmentálnej účinnosti nástroja, o to sme sa snažili práve týmto e, delegovaným aktom. Tá všeobecnejšia štruktúra greeningu to je diskusia, ktorú budeme viesť v rámci budúceho e, viadročného finančného rámcu budúcich perspektív SPP po roku 2020. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme a teraz prechádzame k bodu 10 na našom programe a dostáva slovo Alexandra Nikola Kopulo z útvaru 1 informácie o potravinách a jej zložení DG Sante. Nech sa páči. Dobré popoludne prajem. Veľmi pekne ďakujem. Pán predsedajúci, ctené poslankyne poslanci, že ste pozvali komisiu a že máme príležitosť odprezentovať vám nedávno prijatú správu komisie o označovaní alkoholických nápojov a vypočuť si vaše názory. Je to záležitosť, o ktorej sa dlho diskutovalo už počas rokovaní, ktoré sa konali pri prijímaní nariadení o označovaní potravín. Európska komisia prijala 13. marca 2017 túto správu, ktorá sa týka povinného označenia zložiek a nutričnej hodnoty alkoholických nápojov. Prvé kľúčové pozorovanie. Správa ukazuje, že je veľký záujem. Tri štvrtiny spotrebiteľov chcú vidieť také isté informácie o zložení a nutričných e, vlastnostiach alkoholických nápojov, ako je to na iných potravinách. Preukázalo sa aj to, že aj keď takáto informácia je dostupná na etikete alebo mimo etikety. Táto informácia sa využíva spotrebiteľmi a to demonstruje vysoký záujem spotrebiteľov o takéto informácie. Takisto sa ukazuje, že spotrebitelia nie, nevyhnutne sú si vedomi rozličných zložiek ingrediencií, ktoré sa používajú pri výrobnom procese alkoholických nápojov a nie sú si vedomi ani nutričnej hodnoty alkoholických nápojov. Dôležitý počet spotrebiteľov chce informácie o energetickej hodnote alkoholických nápojov a tvrdia, že chcú znížiť spotrebu alkoholu na základe tejto informácie. V tomto kontexte by som rada pripomenula, že jedným z kľúčových cieľov tejto, e, tohto nariadenia o označovaní potravín je zabezpečiť, aby si mohli ľudia vybrať zoznam zložiek a deklarácia o nutričnej hodnote sú kľúčovými zložkami pri tejto voľbe. Druhé kľúčové pozorovanie správa poukazuje na to, že v nedávnych rokoch sa zvýšili dobrovoľné iniciatívy z e, prostredia e, branže o dobrovoľnom zverejňovaní týchto informácií. Stanovisko priemyselného odvetvia výroby alkoholických nápoje sa zmenilo. Aktári v roku 2007 e, mali iný postoj, boli neochotní vtedy výrobcovia na etiketách uvádzať nutričné informácie a zložky alkoholického nápoja, ale dnes väčšina tejto branže súhlasia s tým, že spotrebitelia majú právo vedieť aj obsah zložky, aj nutričnú hodnotu alkoholických nápojov. Počet alkoholických nápojov, ktoré v súčasnosti sú na trhu EÚ, už teraz toto splňajú. Majú buď zložky uvedené, alebo nutričnú hodnotu, alebo aj aj. Táto branža plní takto očakávania spotrebiteľov a branža je ochotná sa e, vyzvústrety ľuďom, ktorí si želajú takéto informácie ľuďom, ktorí chcú vedieť, čo pijú. Komisia si všimla tento vývoj a dosiahla záver, ktorý je vlastne aj politickým úsudkom. Táto iniciatíva má byť ponechaná sektoru alebo priemyselnému odvetviu branži výroby alkoholických nápojov, ktorí sa vysporiadavajú s nárokmi spotrebiteľov na základe svojich skúseností, ktoré doteraz získali. Preto správa apeluje na výrobné odvetvie, priemyselné odvetvie výroby alkoholu do budúcej jary navrhnúť seba regulačný návrh, kde sami usúdia alebo navrhnú, ako budú uvádzať zložky a nutričnú hodnotu alkoholických nápojov s cieľom, aby si spotrebiteľ mohol vybrať. Spotrebiteľ má právo byť plne informovaný, čo pije, a pri alkoholických nápojoch správa prichádza k záveru, že nechádzajú, nie, nie, nie sú žiadne objektívne dôvody, ktoré by opodstatnili e, chýbajúce informácie o nutričnej hodnote a o zložkách. Je jasné z konzultácií s aktérmi a členskými štátmi, že všetky alkoholické nápoje, e, malo by sa s nimi zaobchádzať rovnako, a nie je dôvod, aby sme sa sústreďovali najmä na tzv. alkopops, ako sa to indikuje v informácii o označovaní potravín. Veríme, že spotrebitelia by mali byť tým hnacím motorom a priemyselné odvetvie by malo reagovať na očakávania spotrebiteľov. Z hľadiska komisie záver tejto správy je, je tu príležitosť pre priemysel ponúknuť transparentnosť spotrebiteľom a demonstrovať, že takáto seba regulácia, ktorý je dôležitý nástroj pri e, stratégii lepšej tvorbe práva, by sa mal rešpektovať. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predseda. A teraz sa vyjadri pani Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo. Rečnička je prerušená. Vystúpenie bez mikrofónu. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som vám pripomenúť, prepašte, že som spravodajkyňou k tejto téme informácie o potravinách pre spotrebiteľov. No a z toho vychádza aj správa komisie, ktorá, je ale, ktorá ale prichádza o dva roky neskoro. No a Týmto komisia, že sa to neskoro týmto dosiahla, to, že už je trh dosť rozdrobený, 12 členských štátov už zaviedlo pravidlá pre uvádzanie ingrediencií alkoholických nápojov, na, napríklad e, v Rakúsku alebo v e, Írsku sa taktiež plánujú príslušné kroky, napríklad čo sa týka obsahu cukru. No a na Rade ministrov komisia alebo bolo nepriamo zabranené tomu, aby sme mali označovanie ingrediencií na alkoholických nápojoch, pretože sa chceli obmedziť na tzv. alkopops. Ale to nebolo definované, čo to presne vlastne je, takže potrebujeme definíciu, to sa musí ešte zabrať rada ministrov. No a toto bol dôvod, prečo alkoholické nápoje ako také boli najprv vyňaté z týchto predpisov, no ale tá lehota už ubehla pred 2,5 rokmi, takže komisia by nám mala teraz predstaviť, ako si, alebo ako chcú postupovať, či budú riešiť otázku alkopops alebo alkoholických nápojov. A pokiaľ chcú alkoholické nápoje vyňať, nápoje vyňať z príslušného naredenia, tak prečo? No a taktiež je to otázka, ako by sa mali označovať alkoholické nápoje, pretože tam nie sú obsiahnuté napríklad niektoré ingrediencie, ktoré sú v iných e, potravinách, napríklad bielkoviny, takže tam by stála nula napísaná, alebo by sa tam možno uvádzal len obsah cukru alebo energetický obsah. A ako je to s obsahom? Takže alkoholické nápoje nemôžeme všetky hodiť do jedného vreca, pretože sú tam rozdiely a myslím si, že je neuveriteľné, že komisia tento, sa tomuto sektoru nevenuje. Ja samozrejme som za to, aby tu bola povinnosť, ktorá, ktorú by tento sektor mal sám, ale pokiaľ by tento sektor m, mm, mal podniku príslušné kroky, tak by sa slúžia aspoň nejaké odporúčania úsmernenia zo strany komisie, pretože ináč môžu postupovať len v rozpore s smernicou o informáciách súvisiacimi súvisiacich s potravinami. No a taktiež najmenšie podniky, ako budú postupovať, čo týka tejto e, povinnosti, pretože tie nemajú na to príslušnú organizáciu, nedokážu si vypracovať príslušné usmernenia, napríklad nejaké malé pivovary vedia vôbec, že majú takúto povinnosť. Uvádza tam napríklad rôzne hodnoty a musia tam byť priemerné hodnoty, alebo tam tie hodnoty musia byť uvedené presne. Takže každé pivo, každé víno, každú flašu musia potom posielať do laboratória. No ja, čo týka internetu, tak nie každý k nemu má prístup. Ja takých ľudí poznám, to sú väčšinou starší ľudia, mladí sa môžu pozrieť na internete, aj tí trochu starší, ale tí úplne najstarší nie. No a preto si myslím, že komisia tu neodvedla dobrú prácu, napriek tomu, že vítam túto povinnosť e, e, samostatného postupu zo strany podnikov, no čo týka intelektuálnych e, duševných práv, tak e, tu sú tu určité napríklad tradičné recepty, ktoré e, teraz sú takýmto duševným vlastníctvom a tuto máme tiež príslušné predpisy, ktoré treba rešpektovať. Ďakujem. Prepašte, musím vás e, odseknúť, pretože už máme málo času. Tak všetci, kto sa chcú vyjadriť, tak iba na minútu. Pani Grostet. Merci beaucoup. Alors... Ďakujem. Veľmi stručne, keďže nie je čas, som veľmi nahnevaná. Odporúčania a požiadavky komisie idú proti záujmu produkcie, hlavne vinárskeho sektora a súhlasím s predrečničkou, treba rozlíšiť medzi alkoholickými e, nápojmi a víno by malo byť mimo alkoholických nápojov. Už e, pred niekoľkými rokmi sme o tom, tom hovorili a uvažovali sme o etikete ale tie informácie boli e, také rozsiahle a tá etiketa bola taká veľká, že nebolo ani vidno názov vína, tak uvedomte si, to sú dodatočné náklady, veľmi vysoké, neužitočné a tak ďalej. A víno je prírodný produkt, ktorý každý rok má iné charakteristiky na základe e, odrody a základ, aj na základe roka a úrody, takže je absolútne uletené. Ja žiadam komisie, aby nevnúcovala takéto označovanie vinárom, ktorí produkujú vina. Thank you, Borzan. Ďakujeme pani Borza na minútu. Ďakujem. Budem hovoriť stručne. Môžem podmienečne podporiť tento návrh komisie, pretože som bojovala za prísnejšie opatrenia v rámci boja proti používaniu alebo užívaniu alkoholických nápojov, pretože sú tu e, mladí ľudia, predovšetkým dievčatá, ktoré dbajú na svoju figúru a nevedia možno, že e, alkohol má určitý aj kalorický e, alebo vysoký obsah kalórií. No a potom je to napríklad sektor piva a Napriek tomu, že nie je pre, povinné správneho hľadiska eh, etiketovať eh, pivo eh, takým spôsobom, že tam budú videné ingrediencia, tak často to pivovári robili a taktiež tam uvádzali kalorický obsah. No a tieto informácie možno na hrude komisia by mali byť dostupné na internete alebo prostredstvom kódov. Myslím si, že toto nestačí, pretože spotrebitelia musia mať e, k toho dispozícii viac, je treba mať možnosť mať nejakú páku v ruke. Ďakujem za tieto informácie. Čo sa týka lepšieho označovania alkoholických nápojov, tak tam je to treba opracovať. Pre nás je taktiež dôležité, aby spotrebiteľ sa mohol informovania samostatne rozhodnúť, aby mal v dispozícii jasne dostupné, jasné informácie. No a pre nás je tu dôležité tá aj politika ochrany spotrebiteľa. Avšak vidím tu tieto rozdiely, rôzne oblasti, na ktoré si tu pozeráme. Víno, pivo a liehoviny, to sú odlišné veci, takže nemôžeme to házať do jedného vreca. Avšak som rada, že komisia sa rozhodla aj na tomto pracovať a preto by som si chcela vyzvať, aby prišli s nejakým ďalším riešením. Čo sa týka tých e, drobných e, podnikov, ktoré e, pália destiláty, tak e, tam by sme to taktiež mali zahrnúť do smernice pre e, označovanie potravín. Ďakujem, pani Delahej. Merci, monsieur le président. Euh, moi... Ďakujem pekne. Ešte je tu jedna vec, ktorú lutujem. Ešte raz zabudáme na zodpovednú spotrebu. Nežiadame od výrobcov, aby e, boli na mieste e, lekárov. Odkedy lekár predpisuje e, zákaz konzumácie tehotnej ženie niečo, napríklad Coca-Cola, tie výživové indikácie a informácie e, sú tam, ale napriek tomu e, sa Coca-Cola tak konzumuje, že máme obrovské problémy e, s obezitou a ja som si neistá, že označovanie zlepší situáciu vo verejnom zdraví. Potrebujeme zodpovednú konzumáciu. Konzumácia alkoholických nápojov je tak rozdielna od východu na západ, že skutočne, keď to chceme všetko opravovať, tak to nepôjde. Pani Auken. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Eh, Ďakujem, takže je trochu zvláštne tu počúvať, že lobistické organizácie priemyslu naďalej skúšajú obchádzať riadne etiketovanie alkoholických nápojov. Tento problém tu pretrváva už dlho a komisia konečne prišla s niečím, a ja som počula, že to budú teda dobrovoľné pravidlá, ale z toho, čo tu zaznelo, som sa dozvedela, o čo presne pôjde. Snažíme sa tu minimalizovať informácie o tom, ako je alkohol škodlivý, ale alkohol je veľmi škodlivý. A Koľky napríklad vedia, že alkohol môže viesť k rakovine? To mnohí nevedia, takže by sme mali zaručiť, že budú v dispozícii zrozumiteľné informácie, ktoré budú mať určitú vypovednú hodnotu. A musím povedať, že niektorí tu majú viac zájmu, záujmu na ochrane producentov než spotrebiteľa a toto nie je našim cieľom ako výboru. Takže návrh komisie nie je dostatočne silný. Ďakujem. Pán Dorfman, ja som si prečítal návrh komisie a v mnohých aspektoch je dosť rozumný a čo týka nejakej samoregulácie pre tento sektor, tak to si myslím, že je správny postup. Ale pokiaľ táto samoregulácia bude prebiehať, tak taktiež si je treba uvedomiť, že sú rôzne kategórie alkoholických nápojov, už o tom hovorila kolegyňa Grosted. Napríklad tu máte víno, kde eh, je eh, určitá mm, miera alkoholu rovnako ako v pive, no ale čo sa týka destilátov alebo liehovín, tam eh, je to v podstate, tam je zmiešaný alkohol alkohol a cukor. Takže mm, tie e, sacharidy v podstate e, pochádzajú z oboch týchto zloží, ale nie ako v prípade vína a piva. No a čo sa týka e, toho, že nesmie človek opitý alebo pod vplyvom alkoholu sa dať na volant, alebo že tehotné by nemali konzumovať alkohol, tak myslím si, že toto všetci v Európe vedia, ale Problém je ten, že alkohol je droga a mnohé tehotné ženy v priebehu tehotenstva sa nedokážu tejto drogy vzdať, ale to je treba riešiť trochu ináč. Ďakujem a posledným rečníkom je pán Kaputo. Grazie. Ďakujem, pán predsedajúci. Návrh komisie je, má veľa pozitívnych prvkov, je nevyhnutné spotrebiteľom dať adekvátne informácie, ale treba rozlišovať medzi špecifikami výrobkov, napríklad víno na rozdiel od iných alkoholických výrobkov. Vo svojej priemyselnej logike tomu nezodpovedá, ale prírodným charakterom e, stupeň alkoholu závisí od miery cukru e, v hrozne. A sú to také faktory, ktoré sú len veľmi, čas, veľmi ťažko predvídateľné. A to, keď sa to, samozrejme, tieto charakteristiky sa menia aj na základe toho, kedy e, je víno flaškované a tak ďalej. ale nemali by sme e, etiketovanie zavádzať tak, aby to bolo nejakým spôsobom záťažou pre vinárske firmy v Európe a ťažko by sa aplikovalo na našu realitu. Nemôžeme predsa urobiť špecifickú etiketu pre každý typ vína, len v určitých regiónoch sú je 500 druhov a odrôd rôznych vín. A viete veľmi dobre, aké sú vinárske výrobky dôležité pre niektoré regióny. Spoločným cieľom by malo byť poskytovať korektné informácie, ale bez toho, že by to zaťažovalo firmy e, ťažkými byrokratickými opatreniami. Malo, malo by sa ísť cestou fakultatívnych e, informácií. Ďakujeme, Nikola. A na záver pán Dantan Mále, prosím vás na minútu. Ďakujem. Často chodím v sobotu večer nakupovať a stretávam sa e, v supermarketoch s mnohými mladými ľuďmi, ktorí skutočne čítajú etikety, aby našli ten alkohol, ktorý má najvyššiu mieru alkoholu, aby E, to skombinovali potom s pivom. Ak je toto cieľ etiketovania, tak nerátajte so mnou, aby som to označovanie podporil. Uh, Ďakujem pekne. Ešte máme 5 minút na komisiu, ktorá môže zareagovať. Nech sa páči. Ďakujem. Pán predsedajúci, čo povedať? Myslím si, že táto diskusia ukazuje, že táto záležitosť je veľmi komplikovaná, kontroverzná Musím pripustiť, že to nebolo vždy ľahké pracovať e, na tejto správe v komisii a završiť ju. Jedna vec, ktorú by som možno vyjasnila, je, že táto správa nie je určená na vyriešenie problému nezodpovednej spotreby alebo konzumu alkoholu, ani nie je jej ambíciou poskytnúť riešenia zdravotných problémov, ktoré môžu súvisieť zo zneužívania konzumácie alkoholu. Táto správa sa sústreďuje iba na záležitosť, kedy má spotrebiteľ právo vedieť zloženie výrobku, ktoré konzumuje a nutričnú hodnotu tohto výrobku. Toto je povinné. Je to dôležité, sú to kľúčové prvky všetkých ostatných potravín a teraz sa to iba rozšíruje na alkohol. Komisia pracuje s odvetviami a členskými štátmi v súvisiacich veciach na spotrebe alkoholu z iného uhla. Je to ideálny záver, táto správa? Komisia to považuje za začiatok, je to určitý krok konštruktívny krok smerom k zlepšeniu transparentnosti informácií pre spotrebiteľov. Myslím si, že sú dôvody, prečo až doteraz potravinárske odvetvie nebolo regulované v tomto zmysle etiketovanie alkoholických výrobkov, prečo boli výnimky. Všetci asi vieme, prečo boli, ale konzultácie ukazujú, že objektívne nie sú dôvody, aby na alkoholických nápojoch e, naďalej neboli etikety s informáciami o nutričnej hodnote. Áno, sú špecifika, víno, pivo, destiláty, ale to pri vývoji tohoto sebaregulačného prístupu uvidíme. Nemali by sme napádať zásadu, princíp, či poskytnúť alebo neposkytnúť ľuďom tieto informácie. Áno, máme rozličný prístup k tomu, ako sa budú uvádzať zložky vína, iný postup, ako sa budú uvádzať zložky destilátu. Čo sa týka nutričnej hodnoty, tam by som chcela niečo vyjasniť. Už teraz existuje istý priestor, flexibilný priestor pri deklarovaní nutričnej hodnoty alkoholických nápojov, pretože je možné uviesť kalórie, energetickú hodnotu. Netreba uvádzať ďalšie veci, ktoré sa vyžadujú pri iných potravinách pri deklarovaní nutričnej hodnoty. 100 ml, 100 gramov, áno, podľa nariadenia takto sa to má riešiť na základe množstva 100 gramov, ale nariadenie umožňuje ešte navyše vyjadrovať kalórie aj na porciu. Čo znamená, že odvetvie, keď si vytvára takéto sebaregulačné prístupy, môže si to aj otestovať a poskytnúť ďalšie informácie, nielen na 100 gramov alkoholu, ale na porciu. A aj takto potrebujú rozumieť spotrebitelia etikete. Rečnička je prerušená vystúpenie mimo mikrofónu. Malo by to byť uvedené priamo na etikete alebo mimo etikety, mimo fľašky, mimo obalu alkoholického nápoja. Komisia takisto vidí, že hodnota informácií, keď je uvedená mimo samotného produktu, je tiež dôležitá. Ale čo sa týka uvedení etik- na etikete, toto je ambícia komisie. Takto by to komisia rada videla a takto prichádzajú aj e, požiadavky z priemyselného odvetvia výroby alkoholu. Bola tu požiadavka na národné opatrenia. Áno, je to problematika, ktorá, na ktorú sa už poukazovalo. Treba povedať, že väčšina národných opatrení existovala už pred prijatím nariadenia o označovaní potravín. A po prijatí nariadenia o informáciách o potravinách prišla správa komisie, upovedomenie z Írska a z Rumunska. Pani Grostet navrhla alebo uviedla, že sú špecifika a problémy s vínom, pretože rôzne zložky a ingrediencie sa menia, spomenula aj to, že e, fľaša vína musí mať istú estetickú hodnotu. Mm, áno, to všetko sa dá vziať do úvahy, ale keď je tu oblasť, ktorá je povinná a je to problematické už celé roky, sú to obavy, ktoré nie sú len obmedzené na víno. Máme aj iné produkty, ktoré tiež menia recepty a výrobcovia sú povinní vždy byť v súlade s príslušným nariadením o etiketovaní. Myslím si, a to je posledná vec, čo chcem povedať za komisiu, komisia je pripravená spolupracovať s priemyselným odvetvím a radiť. A náš komisár tiež očakáva, ochotu zo strany priemyselného odvetvia výrobu alkoholických nápojov spolupracovať s nami a zlepšiť súčasnú situáciu. Ďakujem. Ďakujem vám. Máme naozaj veľa toho na diskusiu. Ďakujem všetkým, ktorí ste diskutovali komisii za vysvetlenie. Rád by som poďakoval tlmočníkom, pretože zostali o 10 minút dlhšie. Prajem príjemný deň.